Eh bonjour et bienvenue à Dobrý deň prajem, všetkých eh, vítam. Začali by sme našu schôdzu tým, že eh, schválime návrh programu schôdze. Má niekto nejaké pripomienky k návrhu programu? Nie. Takže ho budeme považovať za schválený. Dostali ste zápisnicu z 22. septembra 2011. Ak máte nejaké poznámky k tejto zápisnici, tak e, ich oznámte sekretariátu do konca našej schôdze. Inak ju budeme považovať za schválenú tiež. Ehm, mám tu čest medzi nami privítať národných poslancov pána Žána Luka eh, Baketa a Žána Luj Krista. Článok 192 eh, rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa venuje aktivitám koordinátorov eh, výborov. V princípe rozhodnutia koordinátorov sú len odporúčania, a to až do toho bodu, kým sú potvrdené samotným výborom. Až doteraz sme vždy čakali od politických skupín návrhy a názory na teda takéto návrhy koordinátorov. Vzhľadom na to, že táto prax postupovania výsledkov eh, schôdzi koordinátorov členom výborov neboli s tým žiadne problémy, tak koordinátori navrhujú, aby odteraz tieto výsledky e, týchto schôdzí boli príjmané formálne rovnakým spôsobom, ako sa robí pri schvalovaní zápisnice zo schôdze výboru. Teda najprv sa písomne návrh zápisnice e, zo schôdze koordinátorov predloží tým, že to bude e, teda v dokumentácii a potom po druhé predseda oznámi, že návrh zápisnice sa bude považovať za schválený, ak žiadny e, z poslancov nepredloží nejakú pripomienku do konca schôdze a po tretie a na žiadosť všetkých členov výboru prebehne výmena názorov e, k predchádzajúcej schôdzi koordinátorov a to v rámci bodu rôzne a tieto výsledky potom, keď, boli, keď budú schválené, tak e, budú priložené k zápisnici zo schôdze. Súhlasíte s tým, aby sme odteraz postupovali takýmto spôsobom? Áno, v poriadku. Ďakujem. Takže máte v dokumentácii výsledky zo schôdze koordinátorov z 22. septembra 2011. Ak máte nejaké poznámky, tak poprosím, aby ste ich oznámili sekretariatu do konca tejto schôdze. Inak e, budeme e, tento záznam považovať za schválený. Nedostali sme žiadne otázky od komisie, takže nie sú v tomto bode žiadne otázky. Pokiaľ ide o oznámenia predsedničky, ani tie nemám, takže môžeme ísť rovno k ďalšiemu bodu. Európska komisia má nejaké oznámenia? Možno pán Domenico Rosa, ale tu nie je. Takže nebudú ani otázky. Niekto by chcel miesto neho vystúpiť? Pani? Ça marche. Oui, monsieur Dominique Rosa n'est pas là. Non. Áno, pán Domenico Rosa, len informácia, že program na 2012 e, nášho DG bude schválený budúci týždeň. Ďakujem, zaznamenali sme si to. Takže e, tie formálne body schôdze sme už splnili a teraz pristúpime k dôležitému a podstatnému bodu je pre mňa veľká čest, že môžem privítať medzi nami dvoch kolegov e, z francúzského parlamentu, pána Žána Pola Baketa a pána Žána Luisa Krista, ktorí sú členmi informačnej misie pre rozvoj a zároveň sú aj členmi výboru pre zahraničné veci. Tento výbor vyslal špeciálnu informačnú a pozorovateľskú misiu na čele s pánom Baketom, aby sa vyhodnotila francúzska politika rozvojovej pomoci a hlavne akú rovnováhu máme nájsť medzi tým, akú pomoc dávame a ako sa to realizuje na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni. Misia vypracovala rozsiahlu správu, ktorá bola predložená v decembri 2010 francúzskému parlamentu. Misia sa venovala mnohým otázkam, o ktorých sme diskutovali aj tu, a to v rámci budúcnosti európskej politiky rozvojovej pomoci, o to, akým spôsobom zvýšiť dopad tejto pomoci a tiež kontextu, ktorý sa týka rozvojovej pomoci a poskytovateľov fondov. V správe sú tiež pripomienky, ako by sa posilnila úloha parlamentu v oblasti kontroly a e, politiky pomoci tieto pripomienky boli pre nás veľmi cenné, pre našu prácu aj diskusiu v parlamente a vo výbore. Sú tam tiež odporúčania pre európsku rozvojovú spoluprácu a ja dúfam, že o tom budeme môcť dnes detailne podiskutovať. Uvažuje sa o začlenení Európskeho fondu pre rozvoj do európskeho rozpočtu a my to v parlamente už dlho žiadame. Tiež sme veľmi podporovali tú výzvu, aby, e, politick, aby európske politiky boli oveľa koherentnejšie. Ale nebudem zdržiavať a hneď dám slovo našim francúzským kolegom a oni nás budú informovať o tom, aké sú základné závery tejto misie. Takže pán Bake, nech sa páči na 15 minút. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni poslanci, vážení kolegovia. Mal som tu čest byť na čele informačnej misie, ktorú vyslal Výbor pre zahraničné vzťahy k rozvojovej pomoci. Francúzsko e, je jedným z hlavných poskytovateľov rozvojovej pomoci a vždy sme boli celosvetovo na druhom mieste po USA. 8 miliard 900 miliónov eur sa dalo v roku 2009 a o niečo viacej v roku 2010. A nechceme sa uspokojiť len s číslami a na tom sa zhodneme všetci e, vo Francúzsku, že je potrebné, aby systém, ktorý je zložitý, zjednodušil, aby bol transparentnejší a predovšetkým máme pocit, že rozvojová pomoc je v nerovnováhe a že máme na jednej strane pomoc multilaterálnych alebo európskych organizácií, ale potom tá nerovnováha spôsobuje, že nie je jasne vidno, ako prispieva Francúzsko v tejto pomoci. To bolo to východisko, na základe ktorého sme chceli vyslať informačnú misiu. Pri správe spolupracovali viaceré osobnosti a 5 krát sme cestovali do Vietnamu, Tuniska, USA, do Konga a aj v Bruselu. A tam sme e, zisťovali, akým spôsobom jednotlivé štáty e, využívajú našu rozvojovú pomoc, akým spôsobom využívajú tieto nástroje a aký prístup majú k medzinárodnej pomoci a akým spôsobom sa pristupuje hlavne k tej pomoci, ktorú poskytujú multilaterálne medzinárodné organizácie a ako je účinná. Vybrali sme si tri južné krajiny, kde sú rozdielne problémy, subsaharská Afrika, Ázia a Stredomorie. E, rozvíjajúce sa ekonomiky, e, krajiny v kríze, takže tam je tiež rozdielna situácia. Takže e, takýmto spôsobom sme analyzovali nástroje, ktoré sú potrebné. Bolo potrebné e, veľmi detailne preštudovať tú multilaterálnu pomoc, systém OSN, UNICEF, finančné inštitúcie, Svetová banka, Rozvojová banka, Medzinárodný menový fond a tak ďalej a tak ďalej. V USA sme sa stretli s predstaviteľmi Americkej agentúry pre rozvoj, e, s predstaviteľmi ministerstva financí, e, štátnej rezervy a tak ďalej a tak ďalej. V Bruseli sme sa stretli s pani Evou Žoli, ale všade sme sa systematicky snažili stretávať aj s ďalšími aktérmi, ktorí pôsobia v teréne, aby sme mohli porovnať ich prístup k tejto tematike a aby sme poznali ich názory. Správa bola jednomyselne schválená vo francúzskom parlamente, má tri časti. Nebudem zachádzať do detajlov myslím, že e, detailné rezume ste si mohli prečítať. V prvej časti opisujeme kontext a myslíme si, že je dôležité, aby sme videli aj, aký je historický kontext rozvojovej pomoci, že ide o verejnú pomoc, e, ktorá v západných krajinách stojí na dvoch pilieroch. Prvý to je tá pomoc sever-juh. Potom e, sme spomenuli začlenenie miléniových cieľov a tieto miléniové ciele vtlačili e, tejto politike e, iný rámec. Viac ako 10 rokov miléniové ciele sú podstatné kritéria, na základe, ktorej, na základe ktorých E, sa mm, e, vlastne analizujú výsledky a účinnosť tejto pomoci. A potom má, bola, je tam otázka tej národnej dimenzie tejto politiky. Hoci nevždy sa to takto definovalo, ale aj dnes uvažujeme o tom, akým spôsobom budeme reformovať rozvojovú politiku. Obrovské zmeny, ktoré sme zaznamenali za posledné roky vo svete, sa prejavili aj u poskytovateľov fondov problematika bilaterálneho alebo multilaterálneho prístupu e, treba rozpracovať, pretože vstupuje do hry aj globalizácia. A také témy, ako je klimatické zmeny, e, starnutie demografické a tak ďalej. Preto medzinárodná úvaha išla tým smerom, že je potrebné koherentne rozvíjať tieto politiky, aby boli účinnejšie a preto sa prijali rôzne medzinárodné záväzky, buď na európskej alebo celosvetovej úrovni, napríklad v 2005 konferencia v Ríme. A nie je náhodou, že G20 sa zaujíma o rozvojovú pomoc. Nerovnováha medzi bilaterálnym a multilaterálnym prístupom, ktorá viedla k tomu, že sme sa venovali tejto problematike, tak to nevyriešime len jedným odsekom a treba sa hlboko nad ňou zamyslieť. Takže máme veľké svetové výzvy. Naša úvaha musí brať do úvahy všetky tieto aspekty a Multilaterálny a bilaterálny prístup sú doplnkové a sú tu obrovské výzvy, na ktoré treba odpovedať a môžeme na ne účinne odpovedať len kolektívne a to multilaterálne. Už som spomenul klimatické zmeny, boj proti pandémiám a tak ďalej. V tomto kontexte sme v druhej časti analyzovali štruktúru francúzskej politiky rozvojovej pomoci Musíme pripomenúť, že Francúzsko je veľkým aktérom a poskytovateľom rozvojovej pomoci vzhľadom na svoju strategickú pozíciu aj veľkosť. Naša analýza tiež ukázala, že naša politika má určité špecifika v porovnaní s ďalšími partnermi a nezávisle od medzinárodného kontextu ak máme určitú nerovnováhu v našej politike, je to preto, že sme e, prioritne rozvíjali určité nástroje. Štruktúry tejto pomoci sú ale už prekonané a saturované a preto by sme mali pôsobiť lepšie v teréne. Naše vlastné nástroje sú tiež v nerovnováhe že na jednej strane sú ciele, e, ktoré sú stanovené, ale potom na druhej strane e, protirečivo nie je možné tieto ciele dosiahnuť. To, že sme prioritne rozvíjali určité nástroje, nás viedlo k tomu, že sme nechali mm, bokom určité faktory tých najchudobnejších e, krajín a potom sme brali iný prístup, geografický prístup v subsaharskej Afrike. Tam sme sa venovali téna, témam zdravia, e, vody a podobne. Tieto konštatované rozdiely sú podľa nás veľmi dôležité a vyplývajú práve z toho odlišného prístupu. Keď sme porovnávali e, tieto politiky u iných kolegov, tak je to predovšetkým architektúra alebo nekoherentnosť niektorých týchto politík, ktoré prinášajú problémy. Posledná časť správy sa snaží naznačiť určité stopy, aby sme vedeli štrukturovať našu zahraničnú politiku a rozvojovú politiku. Navrhli sme niektoré možnosti, ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi multilateralizmom a bilateralizmom, ale chceme tiež mať E, spôsoby a prostriedky, ako účinnejšie e, spolupracovať a účastniť sa na programoch multilaterálneho charakteru. Logika vývoja Výzvy, ktoré sú pred nami, nás nútia k tomu, aby sme sa aktívne zúčastňovali tých multilaterálnych nástrojov. Ide o to, aby sme lepšie investovali naše peniaze a financie, aby sme zohrávali našu dôležitú úlohu Francúzska, či už na európskej alebo globálnej scéne. Ak chceme vyvíjať eh, tento vplyv, tak musíme byť viditeľnejší a musíme usporiadať náš bilaterálny prístup. Ja ďakujem a teraz dám slovo kolegovi Jean-Luc Kristovi, ktorý bližšie e, zanalizuje e, náš prístup. Ďakujem a teraz má slovo pán Krist. Ďakujem, dámy a páni, na doplnenie slov kolegu. By som povedala, ako viete, e, vždy sme vychádzali z kontextu minulosti aj dnes a budem tomu tak aj v budúcnosti v medzinárodnom kontexte a v geopolitike, ktorá vplýva na rozvojovú pomoc. Nástroje, ktoré vyberáme a tiež prístup našich inštitúcií e, musia myslieť na všetky tieto dimenzie ten multilaterálny alebo bilaterálny prístup je podmienený e, tou architektúrou a spôsobom, ako sa realizuje tá rozvojová pomoc. Máme tri vektory rozvojovej pomoci. Bilaterálny, európsky a multilaterálny. Vzhľadom na kritiky, ktoré sme dostali, venujeme sa e, tej inštitucionálnej francúzskej pomoci, aby sme ju urobili účinnejšiu, aby bola koherentnejšia a aby sme e, lepšie aj zachytili zodpovednosť všetkých aktérov. Máme pocit, že sme trochu v patovej situácii a veľmi často e, tento pocit e, majú a poznámky v tomto zmysle predložili aj rôzni ďalší aktéry. Niekedy dnes nevieme presne zadefinovať, kto určuje rozvojovú pomoc v našej krajine a to má potom samozrejme vplyv na výber politík aj na nástroje. Nie je to dobré pre samotnú politiku a jej čitateľnosť. Európsky parlament a pardon, francúzsky parlament musí lepšie kontrolovať svoje verejné politiky. Vo Francúzsku sa nikdy nezorganizovala žiadna verejná diskusia k tejto politike. A teda e, Nemusíme sa vyjadrovať k sektorovým alebo všeobecným politikám v tejto oblasti, ale existuje veľmi francúzska eh, tradícia z roku 58 ešte z 5. republiky a to je dôvod, eh, prečo francúzsky parlament nezasahuje do tejto politiky. Obrana a zahraničná politika vo Francúzsku sú e, privilégiom francúzského prezidenta a preto francúzsky parlament nezareagoval možno dostatočne e, silno k financovaniu niektoré škodlivé aspekty, ktoré, sú, ktoré možno aj kritizovať a ktoré poškodili našu politiku. Hovorili sme o tom, že je potrebný e, začleniť e, fondy z tejto pomoci do rozpočtu e, v porovnaní s HDP, v, u, ako je to u susedných krajín. Napríklad Veľká Británia pripisuje veľký význam tejto politike a myslíme si tiež, že je potrebná lepšia komunikácia v tejto politike, aby sme lepšie poznali úsilie, ktoré bolo vyvinuté a jeho realizáciu a ako sa to realizuje v praxi. A to už, aby sme to mohli porovnať potom aj s e, ostatnými aktérmi Partnerské vzťahy s krajinami, ktoré poberajú pomoc, sú dôležité, žiadajú tento prístup a pristupujú v našich vzťahoch k celému tomuto aspektu inak. A preto je dôležité, aby sme optimizovali naše financie, aby sme lepšie štrukturovali naše nástroje a dosiahli vyššiu účinnosť našej politiky. V tejto perspektíve misia vyzvala k tomu, že je potrebné, aby sme sa zamysleli nad mechanizmami financovania a tento mechanizmus treba zadefinovať na základe geografického, ale aj sektorového prístupu. A už dávnejšie, už asi od roka sa diskutuje práve o tom, akým spôsobom môže subsárska Afrika figurovať ako prvá priorita aj napriek zmenám. To sú všetko tieto otázky zo správy. A to je aj dôvod, prečo sme vyzvali francúzsku vládu, aby prehodnotila našu programovateľnú bilaterálnu pomoc a aby sme do roku 2015 túto pomoc predefinovali. Chceme to porovnať a urobiť v porovnaní s tým, čo robia ostatní európsky donory aby sme sa zúčastňovali tej multilaterálnej spolupráce a aby sme videli, akým spôsobom táto pomoc funguje v krajinách, kde nie sme veľmi účinní alebo viditeľní. Pre európsku rozvojovú politiku vy jej venujete špecifický, špecifickú pozornosť, tak je to tiež dôležitá dimenzia našej politiky Francúzsko je zakladateľom, jedným zo zakladateľov Európskeho rozvojového fondu. A je jasné, že nechceme spochybňovať naše záväzky už z viacerých desiatich rokov. A tiež sme druhým najväčším prispievateľom v tomto fonde a sme presvedčení, že európsky prístup a financovanie sú dôležité. Ale všetko, čo sa robí, je možné vylepšiť a musíme pracovať na tom, aby e, sluby a záväzky z Lisabonskej zmluvy e, vyústili do lepších synergií v spolupráci medzi členskými štátmi EÚ a ďalšími štátmi. Komisia začala so zelenou knihou a my sme nástoli na tom, aby Francúzsko sa podielalo rozhodujúcim spôsobom a aby sa rešpektovali naše sektorové a geografické priority. Žiadame e, o väčšiu koherentnosť aj v našej politike, ale je dôležité, aby Francúzsko e, presadilo svoj hlas aj na európskej úrovni pre všetky európske politiky a aby tieto politiky európske boli koherentné s Francúzskou, ale aj ostatnými politikami členských štátov. Tento názor nezdieľajú všetci, napríklad začlenenie EFD, EFR do rozpočtu, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky a subvencie pre najchudobnejšie krajiny, ktoré nemajú prístup práve k financiám tohto e, fondu, tak e, nie sú to e, zdieľané názoria. Chceme, aby bol lepší kľúč rozdeľovania financí z tohto fondu a to práve tak, že bude začlenený do rozpočtu. Pokiaľ ide o multilaterálny systém, naše úvahy nás viedli k týmto záverom. Je dôležité, aby multilaterálne inštitúcie rešpektovali naše priority a navrhli sme, že by mala figurovať určitá kondicionalita, aby sa splnil tento cieľ. Jean-Paul Bacquet spomenul viackrát, nerovnováhu vo fungovaní v tom multilaterálnom prístupe. Dobrovoľne prispievame do e, systému OSN a tento dobrovoľný príspevok je ale nedostatočný a treba ho zrevidovať, ale existujú na to rôzne názory. Samozrejme, dávame väčšiu prioritu vertikálnym fondom, napríklad e, Celosvetový fond aj HIV, tam chceme zohrávať úlohu, ktorá zodpovedá našej pozície. Také priority, ako je frankofónia, chceme tiež, aby boli prítomné. A ďalšie témy, kde je želateľné, aby e, Francúzsko dosiahlo rešpektovanie svojich priorít a aby tieto boli koherentnejšie s našimi bilaterálnymi nástrojmi. Záverom, vôbec nie sme účinní ani tak viditeľní, ako by sme si želali. Medzinárodné prostredie nás núti, aby sme používali kolektívne a multilaterálne nástroje, a to z dôvodu účinnosti, koherentnosti, nútených partnerstiev a vzhľadom na témy ale preto by sme nemali založiť ruky do lona a Francúzsko nemôže tak strácať svoju viditeľnosť ani svoj vplyv. A e, rovnako by sa tá správa nemala strátiť v takomto širokom kontexte práve naopak vzhľadom na veľkosť našej pomoci a vzhľadom na súčasnosť. Francúzsko má svoje kľúčové body, ktorými môže prispieť e, na celosvetovej scéne a môže byť pridanou hodnotou, ale Francúzsko musí lepšie zadefinovať tieto svoje plusy, lepšie zadefinovať svoju rozvojovú a zahraničnú politiku a musí ich dať do správnej rovnice e, medzi stratégiami a koherentnejšou, viditeľnejšou politikou. Takže Musíme dynamicky ísť k novým partnerstvám, ktoré sú nevyhnutné. Musíme pouvažovať nad tým, akým spôsobom pristupovať k bilaterálnemu a multilaterálnemu prístupu. Inovácie, bez nich nedosiahneme rozvoj na juhu a to sú dôležité body. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Keller, nech sa páči. Um... Ďakujem za slovo a ďakujeme, že ste prišli medzi nás do parlamentu a že ste na našom zasadnutí nášho výboru. Naozaj je veľmi zaujímavé. Počuť ma? Pýta sa pani poslankyňa. Dobre, pokračujem. Som naozaj veľmi rada, že vo vašej správe ste veľmi zdôraznili multilaterálnu spoluprácu. Myslím, že to je veľmi dôležitá vec, vzhľadom na to, že máme globálny záujem pre boj proti chudobe a máme záujem na splnení mileniových rozvojových cieľov samozrejme. Takže aj táto politická deklarácia je veľmi dôležitým signálom o dobrej vôli členských štátov. Takže naozaj mali by sme sa aj spoločne, multilaterálne snažiť dosiahnuť určitú koherentnosť a koheziu. Som rada, že sa uberáme týmto smerom. Aj keď by sme mohli zájsť ešte ďalej týmto smerom, podľa mňa. Aj preto, že sa tu hovorí o záujme Francúzska, že naozaj chcete udržať to tempo, nechcete vlastne ubrať z neho. Mohli by ste nám troška viac povedať o tom, aké sú tieto francúzske záujmy? A okrem toho, ak dovolíte, jedna taká odbornejšia otázka technického charakteru. Tá informačná misia, ktorú ste absolvovali, o čom to bolo? Bol to nejaký ad hoc výbor, ktorý bol vytvorený vo francúzskom parlamente? a ako ste sa dopracovali k tej správe. Mohli by ste nám to troška vysvetliť, pretože mnoho ľudí veľmi nepozná, ako to funguje vo francúzskom parlamente. A ešte by ste nám mohli popísať, ako sa pracuje na vytváraní tejto politiky, rozvojovej politiky. Môžete nám teraz hneď alebo neskôr sa k tomuto vyjadriť. Teraz? Dobre. Tak ak dovolíte, ešte ďalšia otázka. Čiže ako sa vo francúzskom parlamente pracuje s rozvojovou politikou. Hovoríte, že tam nejaký veľký vplyv nie je, ale je tam nejaký výbor? Alebo existuje nejaká koordinácia medzi vami, ktorí pracujete na otázkach rozvoja v parlamente? A existuje nejaká výmena voči ostatným e, stranickým štruktúram v Európskom parlamente, že si vymieňate názory, koordinujete aj vo vzťahu k francúzskému parlamentu. Čiže ako to tam funguje u vás? Ako, čo sa my môžeme od vás naučiť, pokiaľ ide o osvedčenú prax? Toto by bolo pre nás zaujímavé, aj keď možno to nie celkom presne súvisí so samotnou témou, ktorú ste prezentovali v správe. Ale určite by nás to zaujímalo. A uvítali by sme aj ďalšie podrobnosti. Ďakujem. overíme, či, či e, bola teda tá kopia, ale mali by ste ju mať. No, overíme si to. Alors on me dit qu'il existe uniquement... Áno, máme to len e, po francúzsky, ale rezume z tej správe by ste mali mať v dokumentácii. A teraz pán Görens, nech sa páči. Ďakujem. Pozorne som si vypočul predrečníkov a tá veta, ktorú povedal, myslím, pán Krist, ktorý povedal, že nevieme, kto definuje strategické výzvy, či je to ministerstvo zahraničných vecí alebo kto. No ale to je vážne, keď nevieme identifikovať autora strategických rozhodnutí a veľmi často na akej úrovni to prebieha. A boli sme znepokojení od začiatku tohto volebného obdobia k tomu, že aké zodpovednosti sa pridelovali pri takýchto výberoch. Keď už to dobre nefunguje, nemôžeme takto ďalej pokračovať. Koordinácia sa a koherencia sa robí ťažko, keď nevieme, kto robí strategické rozhodnutia. A myslím, že to by sa malo usporiadať. Ak my ako poslanci tak neviem, kto to urobí, ak to nebudeme my poslanci. Takže akým spôsobom v tejto situácii postupovať? Takže nemôžeme tu len opakovať dokola slova a stále len spomínať Lisabonskú zmluvu, keď nie sme schopní prekonať predbežné ťažkosti pri identifikovaní skutočných zodpovedných v tejto politike. Na druhý bod. Upozorňovali ste na multilaterálny a bilaterálny prístup v tejto politike. Súvisí to aj s tým predchádzajúcim bodom, ktorý som spomenul. Kto teda rozhoduje o tých strategických rozhodnutiach? Či Európska únia Európska komisia, členské štáty nemajú dostatok váhy na to, aby po tom, čo sa presvedčia o správnych strategických rozhodnutiach, aby si ich presadili na medzinárodných eh, úrovniach a v medzinárodných inštitúciách. Prečo by sme nemali byť ambicioznejší a aby sme sa aj lepšie zorganizovali, aby sme zavážili na medzinárodnej scéne či už v rámci OSN, v MMF, v Svetovej banke, pretože aj Svetová banka sa niekedy môže pomýliť vo FAO. FAO niekedy diskutuje viac menej o všetkom, ale keď sa ich spýtame na to, či urobili dopadovú štúdiu pre spoločnú poľnohospodárskú politiku, tak zistíme, že taká štúdia neexistuje. A tretia otázka. Náš spoločný záujem je, aby sme hĺbkovo túto otázku zanalizovali a ani medzi nami neexistuje rovnaký názor, či by sme sa mali znovu sústrediť na túto rozvojovú pomoc pre najchudobnejších. Arabská jara nás vyzýva, aby sme o tomto pouvažovali. Rôzne výdavky môžu byť, sa môžu vybrať na základe toho, o akú krajinu ide, či už ide o rozvíjajúce sa ekonomiky alebo iné. Líbia. Bolo by škandalózne, keby sme rozvojovú pomoc investovali v rámci Líbie. Ja si myslím, že Líbia má dosť zdrojov na to, aby nevyužívala zdroje, ktoré sú už aj tak nedostatočné a mali by sa používať pre chudobnejšie krajiny, či Čína a India, čo sú rozvíjajúce ekonomiky, či táto pomoc, či je e, možné ju aplikovať pre tieto krajiny, či Čína zodpovedá tým kritériám na to, aby mohla dostávať takúto pomoc. A potom štvrtý bod. Správne ste spomenuli, že Francúzsko je významným prispievateľom rozvojovej pomoci a v absolútnych číslach aj v relatívnych Ako vidíte európsky konsenzus v rozvojovej pomoci? Či je možné tam urobiť nejaké zmeny? A či z vášho hľadiska tie záväzky, ktoré sa prijali v roku 2005, sú stále aktuálne? ak by sa splnilo tých 7 cieľa HDP, ak to splní niektorá krajina, tak či by vlastne splnila aj tú možnosť eh, toho, tej výšky financovania a posledný bod k zadlženiu pôžičky a dary. Nemali by sme postupne ustúpiť od tej politiky pôžičiek vo všetkých krajinách, ktoré majú problémy s riadením a verejnou správou, pretože po 20 rokoch skonštatujeme, že tieto požičky sú jednoducho nesplatné a potom, aby sme mohli vynulovať takýto dlh, tak je potrebný veľmi zložitý postup. Takže nebolo by zaujímavejšie a rozumnejšie, aby sme skôr išli tou cestou darov, než používať stále rovnakú formulku, ktorá, ako hovoria naše skúsenosti, a vlastne táto formulka je veľmi pochybná. Ďakujem, pán Gerens. Zatiaľ už nie sú e, žiadne otázky, tak dám slovo Európskej komisii najprv. Nie, niekto nechce reagovať. Takže pán Bake a pán Krist, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. No, tá informačná misia, na ktorú sa pýtala pani Keller, e, z francúzského parlamentu. Hej? Vo francúzskom parlamente môžeme mať e, vyšetrovacie výbory, keď si povedzme sa niečo nezdá celkom jasné, tam sa môže skúmať alebo môžu byť aj informačné misie, keď zistujeme, ako niečo funguje. Či sa povedzme systém dá aj vylepšiť. Čiže informačná misia. Aký je dôvod takejto informačnej misie? A to, čo sa pýtala pani Keller, tak si môžeme položiť otázku, prečo sa konala táto misia, aká koordinácia existuje medzi jednotlivými aktérmi, kto robí čo. Čiže takéto otázky sme si kládli vo francúzskom parlamente a keďže sme nemali dosť odpovedí, tak sme sa rozhodli, že zorganizujeme tú informačnú misiu. Samozrejme je to o francúzskom záujme. Ale čo to znamená francúzsky záujem? To by... Dnes musím povedať, že francúzsky záujem alebo záujmy Francúzska sú súvislosti s oficiálnou rozvojovou pomocou ODA e, niekedy sa to nie celkom kontroluje, nie celkom monitoruje, či už ide o bilaterálnu alebo multilaterálnu pomoc. A potom vlastne človek nevidí, aký je prínos takejto pomoci. Niekedy tam vidíme francúzskú zástavu, pritom niekedy európsku zástavu na tých projektoch. Takže samozrejme, je to aj otázka politického vplyvu pokiaľ ide o takúto rozvojovú pomoc v súvislosti s niektorými krajinami. A nakoniec sme si vypočuli aj taký názor, že my nemáme váš problém, pretože my sme nikoho nekolonizovali. Aj taký názor odoznel tie kolonizujúce krajiny vždy sa snažili vytvoriť nejaký privilegovaný vzťah s tými krajinami, ktoré boli pôvodne kolóniami. A možno aj touto cestou chceli vyjadriť povedzme e, svoju lútosť nad tou minulosťou, ale existujú tu dobre politické vzťahy, ktoré majú svoj význam. Napríklad, keď e, padol berlínsky múr, tak vlastne sme sa začali vyberať cestou od bipolárneho sveta k multipolárnemu. A to sa odrazilo v jednotlivých krajinách. A potom, od 11. septembra, sme videli zase inú formu rastu pomoci v oblasti rozvoja. Čiže sú tu aj geopolitické a strategické voľby, ktoré musíme proste uskutočniť, musíme sa rozhodnúť. Francúzsko má svoje partnerstva taktiež. A môžeme povedať, že máme veľmi jasné dôvody, prečo takto koná Francúzsko. A samozrejme hľadáme aj nové partnerstva. A nakoniec naša správa na to poukazuje. Rozvojová pomoc. Nož, popisovali sme, ako k tomu došlo ako sa vyvinula. Je to jednak cestou solidarity a kresťanskej tradície a v podstate vychádzajú aj z minulosti Francúzska, z neokolonializmu a tak ďalej. Takže pozreli sme sa do minulosti a chceli sme veci zmeniť. Hľadali sme cestu partnerstva. Hej. Takže nie je to o tom, že rozhoduje o všetkom ten, kto dáva peniaze, ale rozhodovanie je spoločné medzi darcom a príjemcom. A je tu ešte ďalšia vec. Samozrejme, je tu politický aspekt a samozrejme, toto sme tiež vyjadrili v správe, treba zohľadniť geografické aspekty, napríklad subsahársky región. A musíme brať do úvahy, čo je ako ďaleko alebo čo je ako blízko. Takže rozvojová pomoc je široká téma a nedostatočne sa monitoruje. To, čo navrhuje pán Görens, vlastne to je z časti naznačené aj v našej správe, že požičky by sa mohli stať grantmi, povedzme, a krajina by potom mala viac možností rozvoja. Vlastne toto ste naznačili aj vy a aj naša správa hovorí o tom. Ďakujem. Len dovol, ak dovolíte niekoľko poznámok, by som doplnil v súvislosti s vašimi otázkami. Pokiaľ ide o problém, pokiaľ ide o to zviditeľňovanie sa našich inštitúcií, počas takejto misie samozrejme prichádzame aj s určitými odporúčaniami. Navrhli sme, aby sa zlepšila tá transparentnosť a zviditeľnenie, treba jasne zadefinovať inštitucionálnu štruktúru francúzského systému a treba mať na pamäti aj aspekt politický. Musíme viac zaangažovať parlament. A ako to urobiť? Navrhujeme, aby sa vytvoril patričný rámec aj v súvislosti s dokumentom, ktorý sa týka rozvojovej práce. Vo vzťahu ku spolupráci v oblasti rozvoja môžeme sa opierať o tú vládnu, správu vlády a vlastne parlament sa môže opierať o existujúcu politiku vlády. Mali by nás kontaktovať a tieto kontakty samozrejme by sa mali potom implementovať v praxi. Takže chceme mať v rukách lepší nástroj a chceme, aby parlament bol viac zaangažovaný. Toľko k tomuto bodu. Ďalšia otázka ohľadne konsenzu. Nož, samozrejme, na toto sme tiež hovorili, sa spomínali v podnetoch, Chceme zlepšiť to, to, to transparentnosť a zviditeľňovanie náš, našej pomoci, čiže nie je to len aspekt, aspekt tých 0,7%, ale aj pokiaľ je odporúčanie OECD a OECD DAC v súvislosti s rozvojovou politikou, to treba tiež zohľadniť a chceme jednoznačne zabezpečiť vyšší stupeň transparentnosti. A pán Görenc, vy ste spomínali určité vzťahy. Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé hovoriť o aktívnejšej kooperácii s Európskym parlamentom. Bolo by dobré, keby sme mohli zlúčiť naše prostriedky a uplatňovať e, spojené stratégie, jednotné stratégie. Bolo by to efektívnejšie práve nám toto tu chýba. Proste nemáme dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme ukázali, že to verejné financovanie sa tu náležite využíva. Pani Keller poukázala na to, že boj proti chudobe je nesmierne dôležitý. Áno, je to tak, ale môžeme účinne pôsobiť v tejto sfére len vtedy, ak sa zaangažuje každý. Čiže jednotlivé krajiny, ktoré zastupujeme, by sa mali pridržiavať tej stratégie a musíme lepšie využívať prostriedky a bolo by dobré ich aj zlúčiť. Myslím, že aj to je cesta, ako by sme mohli naštartovať proces, ktorý by viedol k lepšej synergii. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Pani Atuf má slovo. Ďakujem za slovo. Ja som francúzska, nie som členkou výboru pre rozvoj, čiže DV, ale členkou výboru AFET. No, bola tu spomenutá potreba rokovať s krajinami a to je problém, pretože niekedy e, je to ťažké konať. Chcem sa spýtať, keď sa pozrieme na demokratizačné hnutie, bol by možné eh, zaoberať sa aspektom rokovania s jednotlivými krajinami. Povedzme, sú tam aj vlády, ktoré nie sú legitívne. Potom vzniká otázka, čo tam vlastne robíme. Nemali by sme vlastne rokovať s ľuďmi a nie s krajinami, najmä keď tie krajiny nie sú demokratické. Však sme, zoberme príklady. Líbia, Tunisko rokovali sme s Kadáfim a tak ďalej. Takže hlas ľudí sme nepočuli. Hlas občanov. Takže vlastne, čo by sme mali my v EÚ robiť? Súhlasím s tým, čo ste povedali, že dnes je priorita v tom, aby sme spolupracovali aj so subsahárskou Afrikou, ale vieme, že viaceré vlády, viacerí prezidenti v tomto subsahárskom regióne naozaj nereprezentujú svoj ľud. Tak čo robiť? Máme s nimi rokovať aj ďalej? Nemyslím si, že by sme tak mali konať. Ak chceme, aby tí ľudia, občania, obyvateľia sa dostali z biedy, tak by sme nemali rokovať s týmito nelegitímnymi autokratickými vládami. Pred niekoľkými rokmi som sa stretla vlastne s predstaviteľmi ministerstva zahraničia v Paríži. A vlastne tam vládla akási nedôvera. Ľudia hovorí áno, ale nestačí hovoriť s predstaviteľmi vlády, pretože vieme, že tie vlády v Afrike často sú autokratické. Tak ako postupovať? Čo robiť? Ak si vypočujeme, čo hovoria NGOčky, hlavne v Afrike, tie poznajú situáciu a tam práve je, že ak chceme, aby sa tie krajiny dostali z biedy, tak vlastne treba zachovať povedzme rovnaké rovnoprávne vzťahy. My nechceme, aby e, tu bolo cítiť z našej strany nejaký pocit, že sme nadradení. Takže mali by sme pokračovať touto formou vývoja alebo by sme sa mali berať cestou k partnerstvu a k zvýšeniu kvality, aby sme využívali tento aspekt, aspekt rovnosti a bratstva? Ďakujem vopred za odpoveď. Ak dovolíte, hovorili ste teda e, o partnerstve. Hneď na to nadviažem. Nede to len, nede tu len o vzťahy Európa-Afrika. Ide o tie nové vzťahy a okrem toho je tu ten politický aspekt, že práve ide o partnerstva rovných, rovného s rovným. Hej? Čiže otázka je, ako je, by sme mali mať vzťahy voči niektorým režimom. Nuž, myslím si, že už sme vytvorili určitú parlamentnú diplomáciu, snažíme sa stretávať s volenými predstaviteľmi, teda s parlamentnými predstaviteľmi týchto krajín a vytvárať konštruktívne vzťahy, ktoré by nám umožňovali debatovať, diskutovať, a proste hovoriť o rôznych aspektoch demokratických systémov. A sme pripravení zaviazať sa aj k tomu, že vlastne si nájdeme politických partnerov na druhej strane. Ale samozrejme tu treba zintenzívniť tú politickú prácu. Je tu snaha zlepšiť našu prácu a je dobré, ak spolupráca bude aj decentralizovaná samozrejme napríklad vytvárať e, tie vzťahy medzi mestami, čo si ako družobné vzťahy medzi mestami, aj to pomôže. Je dôležité, aby sa ľudia zaangažovali a samozrejme právny štát. To je veľmi dôležitá požiadavka aj v súvislosti s miletnými rozvojovými cieľmi. Myslím, že by to bolo ideálne, alebo často pred, pardon, ťažko je predpokladať, že by sa to zo dňa na deň zmenilo, ale Proste ide o to, aby sme oslovovali priamo ľudí, občanov. A aby sme sa takto snažili posilňovať cestu smerom k demokracii. A potom, keď sa povie, že určité také a onaké režimy existujú, ale viete, zo dňa na deň sa to zmeniť nedá. Takže musíme pracovať cestou parlamentnej diplomacie, potrebujeme vytvoriť aj vzťahy medzi jednotlivými mestami, snažiť sa o decentralizovanú spoluprácu. Je jednoduché kritizovať. Je to veľa jednoduchšie, než naozaj e, uplatniť alebo implementovať konkrétne kroky, konkrétne opatrenia. Nemyslím si, že sa to dá naozaj zo dňa na deň zmeniť niektoré režimy, hlavne tie autoritárske, dnes nemáme v rukách nástroje, ktoré by sme dokázali na toto použiť. Ale dôležité je, aby sme dokázali využívať parlamentnú demokraciu a aby sme dokázali posilniť decentralizovanú spoluprácu. Chcel by som ešte doplniť, ak dovolíte, niekoľko bodov. Máte pravdu. Sú krajiny, ktoré odmietli pomoc a hľadia na to ako nieč, na niečo, čo je pre nich priam fatálne. Ale keď hovoríme o partnerstve, čo to vlastne znamená? Znamená to, že hovoríme navzájom ako rovný s rovným. A rozvojová pomoc sa poskytuje na projekt, ktorý sme my zvolili a nemuselo to byť vždy nevyhnutne práve to, čo by povedzme tá krajina chcela alebo potrebovala, a ešte čakáme, že príde návratnosť investícií nejaká z tohoto. Takže teraz navrhujeme také skutočné partnerstvo. Keď sme išli do Vietnamu napríklad, boli sme sa pozrieť na prácu, ktorá sa tam vykonala. Napríklad sa budovalo metro v A viete, dá sa povedať to i ono o politických orgánoch v tej krajine, ale my sme sa rozhodli, že s nimi budeme jednať ako s partnermi. Povedali sme, toto áno, toto nie. Hej? Oni chceli vyjadriť to, čo je dobré pre ich krajinu a my tiež. A možno niečo z tohoto, čo sme si mysleli, že je dobré, o tom si oni nemysleli, že je to dobré pre rozvoj ich krajiny. Preto je potrebný skutočný, úprimný dialog, zodpovedný dialog, aby nám bolo jasné, aké podmienky budú platiť. Lebo potom krajiny môžu aj aj stáva sa, povedzme, že odmietnú pomoc. Ďalšia vec. Keď sa povie, že musíme zaplatiť tie správne peniaze, tú správnu cenu. No už to súvisí aj s ďalšou praxou, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Niekto povie, že to je tzv. rozvojová pomoc, ale e, nejde o to, aby niekto len zbieral. Hej? Proste nie je to, to nie je to, čo my navrhujeme, že proste len prídeme a vydrancujeme. To nie. Chceme skutočné partnerstvo, čiže potrebujeme ozajstných partnerov na tej druhej strane. Možno politické systémy e, tam nie sú momentálne, e, nie sú celkom to, čo by sme si predstavovali, ale nie sú úplne zvrátené, tak sa s nimi dá spolupracovať. Ďalšia vec, ak dovolíte Kolega hovoril o decentralizovanej spolupráci. Áno, je to veľmi dobrá vec, aby sme na úrovni miestnych orgánov nadvezovali vzťahy a vlastne potom aj rozpočty na tejto účely spolupráce sa potom môžu na základe patričných podmienok pridelovať. Alebo rozpočtové prostriedky teda. Niekedy je ozaj veľmi ťažké vidieť, ako by sa to dalo, povedzme, vylepšiť, e, keď vidíme, ako ľudia trpia, ale treba diskutovať a hľadať cesty už na úrovni miestnych orgánov a tam posilňovať spoluprácu. Možno budem priamejší než môj kolega. Myslím si, že tá spolupráca by mala byť minimálne centralizovaná. Keď si zoberieme Niger, Mali a ďalšie krajiny, povedzme, tie sa sústredíme a na tie ostatné e, sa pozabúda, to by sme nemali robiť. Poznáme, aká je situácia ohľadne chudoby v danom regióne. Ale opakujem, tá decentralizácia v spolupráci a v podpore je dôležitá. A mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, kto bude zaangažovaný do tejto decentralizovanej spolupráce. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Ak sa už nik nehlási o slovo, tak by som chcela poďakovať ešte raz pánovi Kristovi a pánovi Baketovi. Ďakujeme, že prišli medzi nás do Európskeho parlamentu a veľmi dúfame, že budeme pokračovať aj naďalej v tejto úzkej spolupráci s francúzským národným zhromaždením. Ako viete, zajtra popoludní budeme mať debatu s národnými parlamentmi a bude sa to týkať podmienok, ktoré sa vlastne kladú pri pomoci v oblasti ľudských práv. Ešte raz ďakujem našim hostom. Takže teraz na niekoľko sekúnd prerušíme zasadnutie. Ďakujem.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 Dúfam, že som vyslovila vaše meno správne, pani Levín, a stanovisko, ktoré sa týka návrhu rozhodnutia Rady o uzavretia protokolu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom. Ide o rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu. A my sa máme k tomu vyjadriť, či to schválime alebo odmietneme. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som prišla práve z výboru pre rybolov, kde sa tý, takisto rieši táto otázka. A kde <laughs> sme... Chcela by som vám teraz popísať kontext tejto dohody. Prvá dohoda v oblasti rybárstva medzi Európskou úniou a Marokom bola podpísaná v roku 1995. Vtedy to bolo prakticky najdôležitejšia dohoda medzi Európskou úniou a tretou krajinou avšak nebolo rozhodnuté o obnovení protokolu v roku 1999, takže sme až do tej súčasnej dohody, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2007, nemali žiadnu dohodu. Protokol z roku 2007 mal trvať 4 roky, takže vypršal už vo februári tohto roku. A teraz rokujeme o o takom provizornom predložení tejto dohody. To je vec, ktorú komisia rokovala veľmi rýchlo v januári a tohto roku ešte, aj vo februári, a aby som vám vysvetlila, že o čo ide a prečo o tom hovoríme, ide o dočasné predloženie protokolu a nie o novú dohodu. A v máji 2009 výbor DV požiadal právnu službu Európskeho parlamentu o stanovisko k k tomu, že či takáto dohoda je legálna, pretože ide aj o vody západnej Sáry. A e, za Marocké kráľovstvo považuje západnú Saharu za nesprávnosprávne územie, považujú to viac menej za súčasť svojho kráľovstva. Avšak OSN to neuznáva, OSN nepovažuje Maroko ani za hlavnú teda tú vládu, ktorá má z, e, spravujúcu moc pre západnú Saharu, ale e, iba ako de facto. A ten spor vlastne mal byť vyriešený ešte v roku 1999 v rámci referenda, aby sa umožnilo miestnej populácii vyjadriť svoje, e, svoje právo na seba určenie ale toto referendum doteraz len koncom nebolo, nevedalo sa pod, pod dosiahnuť dohodu o tom, kto by mal teda mať právo voliť. Netreba ani hovoriť, že e, občania do Sahary vlastne čakajú na výsledkoch a takisto vlastne vláda Marucka poskytuje veľmi veľkorysé dania a podobne. Takže otázka teraz výboru DV pred dvoma roku a pol rokmi bola voči právnej službe Európskeho parlamentu bolo, že či táto dohoda, kde európsky rybári sú majú prístup k západo-saharským e, vodám v súlade s medzinárodným právom. A po letnej prestávke roku 2009 odpoveď prišla z Európskeho právneho služby Európskeho parlamentu a v, tom, tejto, v tomto výbere to bolo vysvetlené. Odpoveď bola, že nie, správna služba postavila svoju odpoveď na právnom stanovisku bývalého právneho experta OSN Hansa Korela, ktorý hovoril, že administratívna právomoc môže využívať tých, na týchto vodách, pokiaľ nie sú um, samozprávnymi vodami, ak využívanie týchto vod je prospech občanov žijúcich na tomto území a právna služba to preskúmala, doteraz dohodu takým spôsobom, preskúmala všetky dokumenty a všetky údaje, ktoré im sa podarilo dosiahnuť, dostať z komisie a nenašli žiaden dôkaz o tom, že dohoda mm, o rybolove nejakým spôsobom bola v prospech miestnej populácie, alebo že by čo to bolo v súlade s obyvateľmi Sahravy. A tak Parlament teda navrhol, že táto dohoda by mala byť buď zrušená, alebo opätovne prerokovaná, pričom by e, vylúčovala pobrežie západnej Sahary. Tak toto bolo prezentované vo výbore pre e, rybolov a komisia dostala množstvo otázok od europoslancov a čiastočne aj kvôli tomuto politickému tlaku komisia začala klásť otázky Maroku. Či táto dohoda je v prospech miestnej populácie či nie. Marocké orgány neodpovedali, bol tam termín v auguste 2010, kedy komis- dokedy komisia očakávala nejakú odpoveď, aby mohla vôbec vyhodnotiť, že či táto zmluva bola v súlade s medzinárodným právom alebo nie, a aby mohla rokovať o novej dohode, ak ten, keďže ten protokol vypršiel vo februári. Ale Maroko nepredložilo žiadnu odpoveď prakticky do 30. decembra minulého roku. A dva mesiace predtým, ako e, sa to stalo, vypršalo. Vypršala táto zmluva, kým došlo k dohode. Takže Ehm, ja to mám aj ako v rámci PowerPointovej prezentácie, to je k dispozícii na sekretariate a je tam skôr polpis politiky Maroka, kladecká politiky pre rybolov, ale vonkoncom to nie je nič e, A také, čo by vyhodnocovalo túto dohodu. Nespomínala sa tam západná Sahara ani náhodou. Len niektoré malé investície v Maroku. Takže na báze tohto komisia podlo, sa požiadala parlament aj radu, aby predlžili tento protokol o jeden rok, e, dočasné predlženie, aby komisia mohla vyhodnotiť skutočnosti a zvážiť, ako sa dá postupovať tej, v rámci tejto dohody. Výbor pre rybolov bol veľmi sklamaný z konania komisie, pretože spravodajcom, spravodajca, ktorý bol pridelený e, z výboru pre rybolov, prakticky mal jedinú e, vyhodnocovaciu správu, ktorú vykonala nezávislá konzultačná firma, ktorá väčšinou robí takéto hodnotenia v podstate tak oni dos- túto správu mali k dispozícii len vo francúzštine a spravodajca vo výbore pre rybolov nerozumie francúzsky. Takže bol veľmi dlhý proces dopracovať sa k tomuto hodnoteniu aj z jeho, k jeho prekladu, aby mohol aj posl- príslušný europoslanec vykonať svoju prácu. Preto je to až teraz konečne vo výbore pre rybolov na diskusiu a predloženie tohto protokolu prakticky vyprší vo februári, čiže toto je naozaj už e, v poslednej minúte. Chcela by som odviesť z e, moje e, hlavné dôvody, prečo odporúčam, aby sa nepredložil tento dočasný protokol preto všetkým si myslím, že je neakceptovateľné, že Marocké kráľovstvo totálne odmietlo alebo zane, sa vykašľalo na otázky komisie, aj na to, aké, aký príspevok to prináša Saravičanom. Dovolte, aby som spomenula len toľko, že v roku 2009 výbor pre rybolov požiadal Moroko, či by sme sa mohli spozrieť do Maroka, preskúmať situáciu niekedy v roku 2010. A v sme dobdržali list marockej vlády, kde sa vyjadrili, že žiaľ nemohli nás prijať e, počas navrhovaného obdobia. A nechceli by sme vlastne prešli, tak sme to vlastne pochopili. Myslím si, že odsúhlasiť túto dohodu prakticky len podporuje takúto taktiku Maroka, ktorá je totálne akceptovateľná. Ani nevy, odpovedať na otázky, ani neprivítať delegáciu z Európskeho parlamentu. A ak máme teraz túto, dispozí- túto vyhodnotenie k dispozícii, a je aj po anglicky, si to môže každý prečítať. A je to jedna z najnegatívnejších hodnotiacich štúdií, ako keď e, z hľadiska dohôd v oblasti rybolovu. hľadiska, čo sa týka e, zásobry, prakticky všetky e, všetky, všetko, čo je k dispozícii, sa využíva, ale respektíve sa, sa vy, vylovuje viac um, s výnimkou juhu. A len keď zvýšime výlov tohto priestoru, je tam sú aj makreny, aj sardinky, to tiež sa vylobujú vo väčšom množstve, než je povolené. Pred niekoľkými mesiac, minútami sme mali vo výbore pre rybolov túto diskusiu a niekto povedal, že európska flotila e, je len malá časť všetkých, všetkého toho rybolovu, čo sa tam deje, ale je to veľmi dôležitý princíp aj tak, ku ktorému sa EÚ zaviazala, že mali by sme mať dohody len e, v prípade nadbytočných e, zásob rýb. Nemali by sme nikdy konkurovať e, s, s tými rybármi. A takže Takže to je otázka, ktorá je pre tento výbor veľmi relevantná. 13 miliónov 500 eur, 500 tisíc eur tohto roku dohody e, o robodobole s moradským kráľovstvom by malo ísť na podporu miestných rybárov. A hodnotiaca štúdia poukázala, že len 15 týchto peňazí prakticky boli využité, čiže majú tzv. absorpčný problém. A Maroko uvádza, že ten, táto suma predstavuje len 0,2 celkových investícií do rybolovného sektoru v Maroku v roku 2008 až 2010. Čiže cieľom marockej rybolovnej politiky je zvýšiť domácu produkciu, tak aby eh, mohol. Takže podpora tohto sektoru sa ako si nevidí, aby pre Maroko byť dôležitou. To je prakticky záver toho, tej hodnotiacej štúdie, ktorá takisto uvádza, že v podstate to bolo veľmi, silne, veľmi silným neúspechom, čo je dosť silné slovo. Ďalším dôležitým aspektom tejto dohody je ekonomika a ziskovosť takejto dohody vlastníci e, európskych lodí použili 1,9 miliónov ročne a daňoví poplatníci 36 miliónov ročne, takže 95 tejto dohodu, dohody je znášaná verejným e, sektorom. To je najhorší je výsledok zo všetkých dohôd o rybolove, ale táto zmluva je e, osobitná ešte v ďalšej otázke, že najnižšie najmenej stojí rybárov. Čiže podľa vyhodnotenia každé euro, ktoré sa tam minie, použije, priniesie 0,65 eur pridanej hodnoty priamej či nepriamej. A to je najnižší prínos z hľadiska investície alebo nákladov a prínosov. Vyhodnotenie takisto poukazuje na to, že je povinné um, dohody neboli dodržané z hľadiska prístavov s Marokom a neprespelo to ani takisto k stabilizácii trhov EÚ, pretože tie výlovy predstavujú len malé e, alebo marginálnu frakciu celého európskeho trhu. Ja som tiež podpísala túto toho, tú, tú štúdiu, kde sa spomína, že výsledky sa dosahujú na báze veľmi vysokej ceny Takže aby som to uzhrnula, stanovisko pripravila aj výbor pre rozpočet a výbor pre rozpočet tiež odporúča neodporúčiť naďalej túto dohodu, pretože to nie je veľmi dobrý biznis ani pre Európsku úniu. A spravodajca výboru pre rybolov tiež neodporúča predloženie tejto dohody a teda výborov to sú odporúčanie z vášho výboru aj z výboru pre rozpočet je, že teda nie e, predlžiť túto dohodu. Ja by som takisto chcela uviezť, že môžu byť niektoré politické dôvody, ktoré by sme ešte mohli tomu pripomenúť e, od posledného Štrasburgu, kedy napríklad parlament nechcel e, súhlasiť, aby sa táto dohoda poslala Európskemu súdnemu dvoru, čo bolo pre mňa veľmi sklam, veľkým sklamaním. Ale myslím si, že mali by sme byť veľmi opatrní z hľadiska toho, čo považujeme za správne. Um. Ja neviem, či správnou cestou je odmietať alebo nedodržiavať princípy medzinárodného práva a teda udržateľnosti v životnom prostredí alebo aj nejakú ekonomiku. Preto ja by som teraz tiež chcela odporúčiť, aby sme to, túto zmluvu neodporúčali. Ďakujem pekne. Ďakujem pani, pani Levín. Teraz dám slovo poslancom. Teraz dám slovo na začiatku pánovi Devovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úplne súhlasím s pani Levin. Ona veľmi e, kľudne a zároveň vášnivo prešla cez všetky dôvody, prečo by sme to nemali podporiť. Je to naozaj nepriateľná situácia, pretože občania Sáravy sú, boli kolonizovaní a ponechaní v táboroch. Tiež tam dokonca postavili veľký múr ako taký čínsky múr skoro. A jednoducho my sa, ako keby sme to nechceli vidieť. To nie je správne. Buď tento parlament a únia bude sa trvať na niečom, alebo na ničom. A keď na niečom trváme, tak potom trváme na demokracii, ľudských právach, o ochrane tých najslabších a maximalizovanie výhod pre chudobných. A toto sú skutočne veľmi chudobní ľudia, ktorí sú vyhnaní do táborov a žijú v táboroch celé roky. Musíme jednoducho to zastaviť. A nesmieme dovoliť takéto kolonialistické prístupy v situácii, kedy by sme mali priviesť obe strany k tomu, aby dosiahli dohodu v, rámci medzinárodného práva. Takže, pani predsednička, by, by mali by sme povedať, že jednoducho už stačí. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Deva. Teraz má slovo pán Berman. Ďakujem, pani predsedajúca. V mene Norberta Neuzera, ktorý tu dnes nemôže byť, ja by som chcel vyjadriť eh, svoje obdiv za takúto e, hutnú a jasnú správu, ktorú pripravila pani Izabel Lövin. Je vynikajúca s hľadiskou argument, argumentov, ktoré tam sú, je vynikajúca z hľadiska presnej, presnosti textu. Keď dohoda o rybolove nemá žiaden pozitívny vplyv na marocké e, rybárstvo, ako také, že sa tam vytvára tým malo pracovných miest a podobne. Keď e, sú tie príslušné e, klauzuly, ktoré sa týkajú e, pristávania a podobne v prístavoch. To, takisto sa to porušuje aj z hľadiska nákladnej efektivnosti, ktorá je absolútne nízka, keď sú zásoby rýb alebo populácie rýb nadmerne využívané a my musíme práve že to chrániť tak to všetko vás vlastne privádza k otázke, aká je potreba takejto dohody. A myslím si, že legitimnosť takejto zmluvy je viac ako pochybná. Ale Európsky parlament minulý týždeň sa rozhodol, že nebude to overovať na súdnom dvore. V každom prípade to neprináša nič občanom západnej Sahary. Nie je tu žiaden náznak že by to nejakým spôsobom im prospelo. A medzinárodné právo jednoducho je citlivé a zraniteľné, zraniteľnejšie ako iné a keď ho nebudeme chrániť my, tak kto? Čiže Izabel Lövin má našu plnú podporu. Ďakujem pekne. Predsedajúca, máte pravdu. Ďakujem pekne. Teraz pán Weigel. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať kolegyni a spravodajkyni pani Levin za vynikajúcu prezentáciu a chcel by som vám takisto poďakovať, pretože za to, že ste nielen venovali vedomosti a údaje, ale naozaj ste to dali do skutočného politického politickej perspektívy, za čo vám blahoželám. Ja som takisto sa zle cítil minulý týždeň v Štrasburgu, keď sme povedali, že že keď sme vlastne odmietli medzinárodné právo, bolo to naozaj prejav, to prejav nedôvery medzinárodnému právu a myslím si, že takéto to správanie si nesmieme dovoliť, pretože prakticky nie je nič iné momentálne vo svete lepšie pre bezpečnosť eh, malých krajín a chudobných ľudí, než podporovať a dodržiavať medzinárodné právo. Takže toto je prípad medzinárodného, rešpektovania medzinárodného práva a je to samozrejme vysoko spolitizovaná otázka. Tak ja teraz nechcem vstupovať do nejakých čisto politických aspektov problému, ale bola by pre nás, alebo nám by asi stačilo, keby sme vedeli, že tu máme dočinenia s reputáciou Európskeho parlamentu, keby sme počúvali len o niektoré samostatné záujmy niektorých krajín alebo niektorých skupín záujmových alebo lobbystov. I tu na stole je jasný prípad nedodržania medzinárodného práva. A skutočnosť, že Maroko sa chová ako sa zachovalo, keď sme žiadali o údaje, keď sme len pýtali informácie, aby sme mali jasný E, obraz, čo sa deje s peniazmi, ktoré my poskytujeme rybárom, to len potvrdzuje, aký, ako sa cítia byť istí, ako hlavná sila, kde sú, na území, na ktorom sú, pričom tam vonkoncom nemajú čo byť. Jediné právomoci, ktoré majú, je zorganizovať e, referendum o seba, práva na seba určenie zahrabských občanov. Všetko ostatné, čo obieha, je čistý kolonializmus v tom najhoršom zmysle slova, je to absolútne neakceptovateľné. Z tohto dôvodu, tak ako to povedala pani spravodajkynia, prakticky nemáme inú možnosť len takúto dohodu odmietnúť a presvedčiť našich partnerov v tomto prípade, v tomto prípade Maroko. Ja by som teda povedal iba jedno slovo. Keď sme naposledy diskutovali o tejto zmluve a náš návrh pána kolegu Dafa k toho, že či máme alebo nemáme sa vrátiť na súdny dvor, viacerí kolegovia žiadali, aby sme vzali do úvahy to, že Maroko je jedinou demokratickou krajinou momentálne z tých všetkých severoarabských štátov, severoafrických arabských štátov. A aj to je tiež jeden z ďalších dôvodov, prečo by malo rešpektovať Maroko medzinárodné právo. Nemôžeme tento argument presne použiť na to, aby sme ako si im dávali nejakú zľavu z nelegálneho správania. Myslím si, že jednoducho správna správne stanovisko nepodporí túto zmluvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Pongovi ešte. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som poďakoval spravodajkyni za stanovisko. Ja som e, k tejto téme mal dosť rozdielne názory, pretože nezdielam názor spravodajkyne podľa mňa je dôležité, aby sa náš výbor vyjadril k schváleniu a schválil ho z dvoch dôvodov, a to z technického dôvodu. Ide o dočasnú dohodu, ktorá sa aplikuje už od februára 2011 a vyprší vo februári 2012 a praktický dôvod neschvalovať tento protokol je veľmi obmedzený vzhľadom na zásoby rýb – Ryby už boli vylovené a predané a už ich nemôžeme vrátiť naspäť. A vzhľadom k sektorovému aspektu tohto protokolu, keď sa hovorilo o 13 miliónoch eur, ak by sme neschválili túto dohodu, bolo by to veľmi citlivé ak sa celá sektorová pomoc dávala v Maroku ešte pred rozhodnutím parlamentu, išlo o schválenie Európskej únie, ale sú to predovšetkým politické dôvody, ktoré je tu potrebné spomenúť. Maroko sa vyvíja, arabská jar spustila reformy, na ktoré treba upozorniť a ak máme Maroko podporovať v týchto reformách, tak by sme mali vyslať jasný signál otvorenosti a odmietnutie takéhoto protokolu e, by marocké obyvateľstvo nepochopilo a položili by si otázku, prečo sa im obraciame chrbtom v takejto zložitej a dôležitej situácii. Ja predložím pozmenujúci návrh a vyzvem parlament, aby túto dohodu prijal. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Bonga. A teraz pán Bergman. Len jedno upresnenie, pán Bonga. Keď si čítate správu Karla Haglunda, tak je veľmi jasné, prečo došlo k oneskoreniu v našom postupe Správu parlament dostal v júni 2011, hoci už e, fungovala od februára. To je chyba Európskej komisie, nie naša. A to by samo o sebe nás nemalo zastaviť pri tom, že by sme plne vykonávali naše demokratické kompetencie. A teraz pán Martinez, ďakujem pani predsednička. Vystúpenie pána Pongu uľahčuje moje vystúpenie, pretože všetko to, čo povedal on, tak súhlasím aj s mojim prístupom. Sú tu dve či tri veci, ktoré sa miešajú dohromady a niektoré, ktoré sa hovoria a nie sú pravdivé. Hovorí sa o tom, že porušovanie medzinárodného práva, ako keby to bolo niečo diskutované, ale nie je, pretože e, Máme absolútne garantované potvrdenia tak na úrovni OSN, na úrovni EÚ a Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o medzinárodnú legalitu, to všetko máme. Ja som schopný predložiť potvrdenia, že táto dohoda nepo, rušuje nejakým spôsobom medzinárodné právo a platí to ani viacej ako menej, než to, čo hovoria iní, ktorí tvrdia, že sa porušuje medzinárodné právo. Po druhé, EÚ ani parlament nemajú prečo odvolávať sa na iné cudzie entity, ktoré by nám mali dávať nejaké potvrdenia či certifikáty, keď už my ich máme. Takže potom je tu politický problém, ktorý je veľmi zložitý, vieme veľmi dobre, aký je. A niektorí tu z prítomných možno boli ústne útočnejší, keď sa hovorilo o solidarite s obyvateľstvom v Subsahare alebo na Sahare, ale keď pán Deva hovoril o zodpovednosti a tak ďalej, keď hovoril o tých e, táboroch, ale nespomenul, kde konkrétne sa tieto tábory nachádzajú. Kde sú tie tábory, o ktorých konkrétne hovoril pán Deva, na území akého štátu? Kto je tá veľmoc, ktorá má tieto tábory na svojom území? Akým spôsobom sa tieto tábory spravujú? Pod akou autoritou alebo pod akým riadením sú tieto tábory? A prežívanie týchto táborov, ich fungovanie, že ešte aj za takých podmienok fungujú, tak kto vlastne je zodpovedný za toto fungovanie? A ja to môžem veľmi jasne povedať. Kto prispieva k tomu, že týchto veľmi ťažkých podmienkach je možné vychovávať, um, dávať uh, možnosť prístupu škôlám, uh, škole a zdravotníctvu a tak ďalej. A nie je to ani Maroko, ani OSN, ani nikto iný. Toto všetko treba jasne povedať, ak to nechcete ignorovať. Hovoríme tiež o tom, aké by malo dôsledky, keby sme e, zrušili niečo, čo nie je dohoda, ale predlženie dohody a táto dohoda sa predložila preto, aby sme vyrokovali lepšiu dohodu. Už bola dohoda, táto sa predložila, pretože sa predpokladalo, že sa vyrokuje lepšia a to vyprší vo februári budúceho roku. O tom, o čom teraz hovoríme, tak to vyprší vo februári 2012 a dovtedy bude potrebné vyrokovať dohodu, ktorá bude samozrejme v zmysle medzinárodného práva, v zmysle záujmov EÚ a tiež v zmysle záujmov Maroka a zároveň ktorá bude aj v prospech obyvateľstva územia, e, kde sa v tých teritoriálnych vodách bude loviť. Takže samozrejme bolo by dobre, keby sme vyrokovali dohodu, ktorá bude lepšia vo všetkých týchto aspektoch a ktorá bude teda v prospech EÚ, Maroka aj toho obyvateľstva toto všetko si musíme uvedomiť a aké sú dôsledky toho, že pán Ponga to veľmi krátko spomenul, aké by malo dôsledky, keby sa to predlženie prerušilo, a teda však už to funguje 7 mesiacov a ešte ostáva 4 alebo 5 mesiacov. Aké by teda boli tie dôsledky? a zdieľam názory pána Pongu. Ale ešte by som vám rád niečo povedal. E, zo skúseností, ktoré máme s inými krajinami, mám pocit, že Maroko nemá veľký záujem podpísať túto dohodu. A ak Maroko nemá takýto veľký záujem, tak to je ich vec. Ale aj my by sme sa mali zamyslieť nad tým, aká je alternatíva ktorú Maročania a iní v Afrike majú, keď si myslia, že nepredlžíme alebo nepodpíšeme znovu a nevyrokujeme znovu dohodu z EÚ. Viete o tom, že existujú aj iní partnery, ktorí by mohli takúto dohodu podpísať s Marokom. Alebo neexistujú, alebo neexistuje aj taká krajina ako je Čína, Japonsko alebo Rusko, ktoré podpisujú rybolovné dohody s krajinami, ktoré nechcú túto dohodu podpísať s nami Aj ja mám právo hovoriť, hovorí pán Martias po francúzsky, ja mám právo aj nesúhlasiť s vami. No tak dobre, zhodneme sa na tom, že sme sa nezhodli. Takže aj toto tu musíme predložiť. Myslím si, že Maroko v súčasnosti, a to je, to je môj názor, a možno aj určitá úvaha. Myslím si, že Maroko nemá veľký záujem to podpísať a dohoda, ktorá by sa mohla vyrokovať s Marokom. A ja dúfam, že by to bola lepšia dohoda vo všetkých smeroch, že by to bolo lepšie pre Maroko, že by sa lepšie pripravoval personál alebo rybári, že by to bolo lepšie aj pre obyvateľstvo v Sahare, aby to bolo jasné, teda aj pre toto subsaharské obyvateľstvo. Nehovorím o nejakých politických entitách, s ktorými môžem či nemusím súhlasiť, ale ja myslím na tých, ktorí tam bývajú. A ja mám stále ten pocit, že Maroko môže mať záujem len o vyrokovanie inej dohody za podmienky, že táto dohoda bude začlenená do série iných dohod, ktoré budú ekonomicky a politicky Maroko zaujímať, pretože v tejto oblasti, v rybolovnej politike, má Maroko iných partnerov, ktorí čakajú v rade na tom, aby mohli podpísať túto dohodu a tie dohody by boli určite ekonomicky zaujímavejšie ako tá naša a malo by to aj oveľa vážnejšie dôsledky na druhy rybolovu, ktoré by sa používali. Konkrétne príklady. Senegal, teraz tam sa už loví nie tak, ako loví EÚ a EÚ rešpektuje rybolovné alebo rybné druhy a tak ďalej, ale tí, ktorí teraz podpisujú dohody tam, kde my sme zmizli alebo ustúpili preto, lebo sme nevyrokovali alebo nechceli s nami rokovať, tak všetci títo, ktorí teraz tam lovia, spôsobujú skutočne vážne škody rybolovným zásobám. Či to tu my už o, schválime alebo neschválime, to bude mať relatívny význam, pretože hovoríme len o 4 mesiacoch a ak za, tých 4, a za tie 4 mesiace nie sme schopní vyrokovať novú, serióznu, účinnú, zaujímavú dohodu a ktorá bude pre nás všetkých pozitívna, tak potom sme sa vlastne nikam nedostali. A toto je zatiaľ len veľmi relatívne gesto. A pridávam sa k názoru pána Pongu. Merci beaucoup, monsieur Martinez. Je... Ďakujem pekne, pán Martinez. A teraz dostane slovo pán Alexandru z Európskej komisie. Veľmi stručne by som poprosila. Oui. Merci. Áno, ďakujem za slovo. Budem sa snažiť hovoriť stručne. Ale viacerí rečníci vlastne počiarkali záujem, e, s ktorým váš výbor nahliada na túto dohodu. Aj keď samozrejme je to aj symbolická dohoda, ale je významná. Takže sústreďme sa na tie hlavné otázky, hlavné body. Práve prichádzam zo zasadnutia výboru PEŠ a tam pani spravodajkyňa tiež prichádza odkiaľ a ako vlastne e, naznačila, pokúsim sa nadviezať na niektoré tieto body a snaži, budem sa snažiť vniesť nové svetlo do niektorých aspektov. Poprvé, ďakujem pani Löwen za výbornú správu. Bez ohľadu na to, že tu je rôznorodosť názorov na viaceré otázky, ale keď predložila túto správu, tak vlastne e, asi vlastne e, veľmi šikovne mohla aj predpokladať, že to dospeje k takejto diskusii a ďakujem jej za to. Robila to veľmi inteligentne a šikovne. Takže niekoľko názorov komisie. Poprvé, pokiaľ ide o tie interné postupy, ktoré sú e, nie veľmi pružné v rámci inštitúcií, keďže tento protokol bol pôvodne podpísaný 27. februára. Je nám ľúto a je nám podobne ako aj výver pre rybolov vlastne e, ľutoval, že ten text bol v jazyku, ktorému nebolo rozumieť, takže dokument samozrejme treba preložiť do jazyka, ktorý umožní potom e, jasne chápať obsah aj tie odtienky významové. A samozrejme o to sme sa postarali. Ďalej, vyhodnotiaca správa, ktorú vypracoval externý konzultant. Je pravda, že táto hodnotiaca správa je zďaleka nie uspokojivá a je pravda, že je troška už nie až tak aktuálna, pretože už bola napísaná pred istým časom. A tá časť, ktorá sa týka e, e, čerpania e, prostriedkov marockými orgánmi pre príslušnú sektorálnu pomoc, tak to hlavne pokiaľ ide prvé roky existencie protokolu, bolo to naozaj tak, a je mi ľúto, že je takáto situácia. Žiadali sme vlastne marocké orgány pri viacerých príležitostiach, aby e, proste čerpali náležite, a stále tam boli nejaké odklady, oneskorenia. Maroko, marocké orgány uvádzali viaceré dôvody, napríklad príprava marockej celonárodnej rybolo- stratégie rybolovu. A potom, keď bola rozbehnutá táto stratégia, tak sme zaznamenali, že miera čerpania sa podstatne zlepšila. Ale hodnotiaca správa bola vypracovaná medzi tým a to zlepšenie čerpania nebolo dostatočne v správe odrazené. Takže toto chcem počiarknúť. Chcel by som tiež povedať, že viacerí prítomní v sále dnes hovorili o stave populácie rýb. Je ozaj pravda, že musíme veľmi pozorne a objektívne čítať aj tú hodnotiacu správu. Ten obraz, ktorý tam je namalovaný, nie je veľmi priaznivý a to sa týka všetkých e, zásob, všetkých populácií jednotlivých druhov rýb, ktoré sa lovia. Aj keď samozrejme zdôrazňuje sa tu aj obmedzené, obmedzenosť populácie niektorých druhov rýb vo vzťahu k Maroku. Ale to súvisí aj s pelagickými rybami, aj e, rybami, ktoré sa e, lovia v oblasti Iberského polostrova. To ale dána správa nepokrýva všetko, všetky tieto druhy, napríklad hlavonožce. Ale situácia proste bola taká, že tieto, nie všetky tieto druhy e, tam mohli byť zahrnuté. Ale pokiaľ ide o populáciu rýb, všeobecne sa hovorí o tom, že pozornosť sa zameriava hlavne na tie druhy rýb, ktoré sú aj predmetom, alebo ktoré sa uvádzajú aj v protokole. Protokol s platnosťou 12 mesiacov. Prečo sa vyrokoval? No, ten dôvod je, alebo bol ten, aby sme získali čo najviac informácií aby potom vlastne príslušné zložky komisie mohli stanoviť, či vlastne naštartovať e, ďalšie rokovania o budúcom protokole, ktorý by bol dlhší z hľadiska platnosti než ten súčasný 12-mesačný protokol. Takže ten 12-mesačný protokol, dal by sa povedať, že je to čosi ako medzikrok, predbežný krok, medzistupeň, hej, medzi rokovaniami, alebo prvnež príde ku e, tým veľkým rokovaniam s marockými orgánmi. A prepáčte, pane, už hovoríte 5 minút a už meškáme časovo. Sme ho neskorení. Prepáčte, hovorí rečník. Len som chcel vlastne vyjadriť to posolstvo, tú myšlienku a je to moja povinnosť vlastne, ak dovolíte. Čiže snažili sme sa s nimi rokovať. Ten protokol vlastne nie ešte samotným ozajstným rokovaním, pretože e, tu sú obsiahnuté niektoré ustanovenia, ktoré s jednou výnimkou vlastne sú obsiahnuté tie isté ako predtým a týka sa to povinnosti alebo záväzkov marockých orgánov. Čiže ide o to, aký by bol prínos celého regiónu Maroka. Čiže by išlo o geografickú, geografické rozdelenie týchto prínosov z daného regiónu a prvne vyprší súčasný protokol, by sme chceli určiť, či má zmysel vstupovať do ďalších rokovaní s marockými orgánami o novom protokole. Myslím, že som pokryl všetko, čo som chcel povedať, pani predsednička, a dúfam, že oceníte, že som dodržal čas rečnícky. Pani predsednička, ďakuje. Slovo má pani Levin, záverečné slovo. Poprosím o stručnosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som reagovať na e, obavy, ktoré vyslovil pán Ponga. Pýtal sa, či neschválime, e, respektíve, že tie ryby už nemôžeme aj dať, dať naspäť do vody, ktoré už sú vylovené. To má pravdu. A pán Berman to tiež poukázal, že toto je prvá možnosť, kedy má tento parlament proste možnosť vyjadriť nejaký nesúhlas. Hej? A v podstate tá zásada je veľmi dôležitá. Čiže ak dôjde k nadmernému lovu niektorých rýb, ako by to nevadilo. Hej? Musíme nejak vykompenzovať Maroku e, takúto situáciu, ktorá nastala za 8 mesiacov. A pokiaľ ide o daný sektor. Ak odmietneme súhlasiť s touto dohodou, tak čo skoro vo výbore PEŠ aj v tomto výbore zistíme smerovanie, ktorým sa chce parlament uberať. Ale samozrejme ešte na plenárke e, sa tomu vrátime, čiže bude ešte čas sa k tejto téme vrátiť a upraviť prípadné smerovanie. Je pravda, že je obdobie 99 až 2007 existovala dohoda a vlastne to fungovalo bez problémov. Takže toto proste, svet sa nezrúti, aj keby sme to neodsúhlasili, ale pokiaľ ide o komisiu, pred niekoľkými týždňami som stretla s jej predstaviteľmi a vtedy ešte nehovorili o novom hodnotení toho, ako sa implementuje v Maroku táto dohoda. Možno už nastalo, zlepšenie, pokiaľ je o schopnosť čerpať prostriedky. E, v Lej to bolo veľmi nízke, dokonca nebola vyplatená celá suma Maroku, pretože e, nevyužilo Maroko e, tie prostriedky, ktoré mohlo. Takže toto v podstate nie je až taký relevantný aspekt, pretože Maroko samo investuje svoje prostriedky do daného odvetvia a nepoužíva európske peniaze. Pokiaľ ide o novú dohodu s Marokom, tak tam sa o týchto veciach dá tiež uvažovať, ale práve ide o to, čo navrhuje aj komisia, e, konkrétne komisárka pre rybolov, chcela mať mandát, aby sa hovorilo o dohode s vylúčením západnej Sahary. Čiže by sa to týkalo len tej severnej časti Afriky. Čiže aj v súvislosti tým, na čo narážal pán Martinez, e, o tie susediace e, vody, hej, Afrika, e, Iberský polostrov, tak myslím, že tam sa bude hľadať riešenie, ale hovorím, toto sa netýka západosaharských vôd ale žiaľ toto komisia v danom čase neakceptovala, to ešte prvne sa začala tzv. arabská jar. Chcem ale zdôrazniť, že viaceré štáty hlasovali proti tejto dohode, hlasovali na rade takto, takže to nie je až také kontro- nekontroverzné. Čiže musíme túto tému brať teda veľmi vážne v rámci tohoto výboru, aj v parlamente ako takom ak chceme naozaj odôvodniť nejakú dohodu, ktorá by e, potom za rok e, sa ukázala ako veľmi nepríjemná, keby sme vlastne tam vlastne vykonávali rybolavu v takejto oblasti bez dohody. Či už by to bolo tam, alebo v oblasti Tunis, e, Tuniska, alebo Egypta a podobne. Alebo Líbie. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Rada by som prosím pripomenula, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu je 17. október 12.00. Musím si dať okuliare, aby som to lepšie prečítala, ak dovolíte. Ako viete, výbor DV, teda koordinátori výboru DV sa rozhodli, že pri, prizvú pána Roba Hansa, koordinátora E, z riadiacej skupiny, ktorá vlastne vznikla, alebo založil ju generálny tajomník OSN. Je to vlastne pracovná skupina Task Force, ktorá pozostáva z 20 orgánov OSN, vrátane Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, ale aj OECD a VTO. Teda účelom a cieľom tejto pracovnej skupiny je dosiahnuť e, mileniové rozvojové ciele, konkrétne cieľ číslo 8 predovšetkým. A sme si vedomí, že partnerstvo je veľmi významné a prispelo k značnému e, tomu teda, že sa dosiahlo mnoho už aj v roku 2010 a sú tu očakávania ešte aj do roku 2015. Obávam sa však, že to tempo je dosť nízke a ten objem práce je obrovský, ktorý nás ešte čaká. Čiže pokrok, ktorý by sme mali dosiahnuť, e, je proste veľký a dúfam, že e, výmena názorov bude veľmi zaujímavá. Dávam vám slovo. Ďakujem za slovo, hovorí pán Vos. A som veľmi rád, že môžem prezentovať pred vami túto správu. Pokúsim sa hovoriť veľmi stručne, lebo viem, že váš čas je vzácný a máte ho málo. Takže ide o to, aby sme mohli mať aj nejakú diskusiu v tejto téme. Čiže chcel by som vám podať správu o našom task force. Nie je to E, správa za rok 2010, ale 2011, čiže je to aktuálna správa. A jedným z hlavných posolstiev správy je poukázať na to, ako funguje toto partnerstvo na globálnej úrovni, aký vývoj nastal od minulého roku a ako správy aj summit, aj ten dokument, ktorý vzýšiel v rámci MDG, teda aké sú tu údaje o tom, ale obávam sa, že musíme priznať, že sme nedokázali dosiahnuť ciele vo viacerých aspektoch a to súvisia s globálnym partnerstvom, že boli určité sluby a tie sa nám nevždy podarilo naplniť. Čiže sú tu záväzky, ktoré sme prijali a okrem toho je tu aj snaha dosiahnuť vyšší úroveň koherentnosti, vrátane udržateľného rozvoja, ale aj v oblasti pomoci a v súvislosti s koherentnosťou môžeme ale posilniť aktivity, zintenzívniť aj spoluprácu s krajinami posilniť úroveň medzinárodnej podpory a aj zlepšiť koordináciu pomoci. Čiže nie je len to, aby sme splnili to, čo sme si, o čo, čomu sme sa zaviazali, ale aby aj patričná úroveň plnenia tomu zodpovedala. Príslušný summit tiež poukázal na potrebu hľadať cesty ku agende 2015 a to, ako viete, je termín, ktorý treba splniť miléniové rozvojové ciele. Čiže máme záujem aj na plnení tejto agendy. Samozrejme, že pokiaľ ide o tú správu, tak e, poukážem len na to najdôležitejšie. Je tu určitý pocit naliehavosti, pretože máme stále na zreteli tú lehotu do roku 2015, čo všetko treba splniť dovtedy. Potrebujeme sa usilovať aj na úrovni národnej, nielen medzinárodnej, aby sme splnili to, čo sa stanovuje v globálnom partnerstve do roku 2015 a musíme urýchliť pokrok v tomto zmysle. Okrem toho správa poukazuje aj na ďalšie znepokojenia, že vlastne eh, aj tie záväzky eh, majú, povedzme, určité dátumy, kedy eh, tie stratia platnosť, proste vypršia, vyprší ich platnosť. Niekde to bolo povedzme do, do roku 2010, pokiaľ ide o mechanizmus známy ako HEPEC. Tam vlastne to už vypršalo v roku 2006, ale táto pomoc pokračuje aj, taj, aj ďalej, ale už nie je možné ju uplatniť na nové ďalšie krajiny. Čiže ten záber sa rozšíriť nedá. Ďalej, pokiaľ ide o globálne partnerstvo, tam sme dosiahli určitý pokrok, ale nie až na tej úrovni, ako sa slubovalo na samite MDG. Prvnež by som zašiel do detailov, chcem poukázať na aspekty pomoci a obchodu. Možno to poznáte, ale chcem počiarknúť význam niektorých týchto otázok. Už na G8 sa o tom hovorilo v škótskom Eagle a vlastne boli stanovené určité ciele do roku 2010 a aj keď sa nám podarilo dosiahnuť rekordnú výšku pomoci aj keď nám chýba 21 miliard proti tomu, čo sa hovorilo v Glenigli. A ešte stále nám chýba 80 miliard pomoci pre Afriku. Takže v tomto zmysle sme nedodržali to, čo sa slúbilo a treba vlastne vytýčiť nové, bezprostrednejšie ciele na obdobie od roku 2010 aj keď povedzme tá celková pomoc troška sa zvýšila, ale je tu recesia, ako vieme. Takže e, predpokladáme určitú stagnáciu v nastávajúcich rokoch. Možno tam bude nárast o 0,5 v nastávajúcich rokoch, takže e, zdá sa, že to, čo sa stanovilo v Glenigli, sa tiež nesplní. Okrem toho cieľe OSN tam o tom sa hovorilo tiež na viacerých fórach, nielen na samite MDG, ale aj v Monterey na konferencii. Tam sa tiež spomínalo 0,7 pomoci eh, oficiálnej rozvojovej pomoci a myslím, že len 5 krajín splnilo tento cieľ, túto úroveň. A A proste ďalej môžeme povedať, z hľadiska darcovstva sa tiež nepodalo splniť všetky ciele. Čiže ak si zoberieme tých 0,7%, tak to je taký priemer a nie vždy sme sa k nemu dopracovali. Čiže treba, aby sa udialo oveľa viac v nastávajúcich rokoch, aj napriek tomu, že tu máme krízu môj šéf, generálny tajomník OSN, povedal, že musíme sa naozaj snažiť o to, aby sme sa vyhli potrebe fiskálnej konsolidácie, aby proste tí chudobní a tí, ktorí sú odkazaní na pomoc, aby proste nepocítili opäť ťarchu a krízy. Správa zdôrazňuje aj tie otázky, Dovolte mi poukázať na tri veci. Mm. Máme napríklad e, agendu Parískej deklarácie v rámci OECD, kde je snaha zlepšiť efektívnosť poskytovanej pomoci. Určilo sa čosi ako skóre e, pred desiatimi dňami a tam e, nám to poskytuje určitý obraz. Máme 13 kľúčových cieľov a z nich iba jeden sa splnil, čiže 12 nie. Najdôležitejšie asi je to, že poprvé ten najviac eh, oslavaný alebo pod, zdôrazňovaný pokrok bol zo strany príjmajúcich krajín, ale zároveň to, čo spomínali darcovia, darcovské krajiny, že sa zvýši efektívnosť, tak väčšina ich slubov sa nedodržala. Určitý pokrok sme zaznamenali síce, ale tých, keď sa nesplní 12 z 13 cieľov, tak to dáva dôvod na znepokojenie. Pokiaľ ide o určité sťažnosti v súvislosti s pomocou, je, tie sú také, že sú fragmentované, chyba tam koordinácia, že je ťažké dostať sa k tým prostriedkom, keď nie je jasné, že koľko vlastne financií zvonka Ehm, príde, s, ko, s akými objemami financií zvonka sa môže počítať. Čiže keď e, máme konkrétne ciele, tak e, to tiež nie je celkom jasne vyjadrené vždy a toto vedie k ďalšej fragmentácii pomoci. Takže toto sú tie znepokojujúce aspekty. Netýka sa to čiste len peňazí, ale aj toho, ako efektívne sa vynakladajú tieto prostriedky. Čiže je dôležité, aby všetko bolo náležite efektívne využívané a zapracované do vnútroštátnych stratégií. Ďalší bod sa týka samotných záväzkov zo strany darcov. A potom nie je vždy jasné, aký je celkový globálny cieľ, keď sa slúbi viac pomoci na potravinovú bezpečnosť napríklad, Niekedy e, darcovia mm, proste slúbia niečo a mm, povedzme nevyjadria sa dosť jasne a potom sa nevie, že kam to spadá, do ktorej vetvy tej pomoci. A potom, keď sa poskytuje pomoc na konkrétny účel, tak potom je to podobné do akej miery to môže byť v súlade s vnútroštátnou stratégiou rozvoja. Zaznamenali sme aj nárast financovania v oblasti spolupráce juh-juh a tam sme zaznamenali aj cestu ku koherentnosti. Je to veľmi zaujímavý vývoj a v, rám, v tom istom rámci boli alokované ďalšie prostriedky a beží diskusia aj o tom, či by sa to ale dalo robiť efektívnejšie. Pokiaľ ide o obchod, tak e, je samozrejme záujem vytvoriť spravodlivý globálny systém obchodovania, ale ešte stále sme neukončili kolo rokovaní, stále je tam veľa otvorených otázok, sporných otázok, takže ak nepokročíme v tomto, tak potom aj tá kredibilita v tomto smere bude ohrozená. Pokiaľ ide o VTO, tak eh, cieľom je dosiahnuť pokrok aj v tej oblasti, aspoň na tých veciach, kde sa vieme dohodnúť, aby sme pokročili vpred aby sme posilnili kredibilitu rokovacieho procesu, ale do konca tohto roka, ale nečakáme, že sa do, dohodneme na všetkom. Pokiaľ ide o prístup na trh, to je veľmi dôležité pre menej rozvinuté krajiny, pre tie najchudobnejšie, ale do, od roku 2004 sme v tomto smere dosiahli len malý pokrok. Hoci poskytoval sa, povedzme, v súvislosti s niektorými produktami prístup na trh bez potreby platiť nejaké clá ale na konferencii C4 v Istambule sa hovorilo o prístupe na trh, pokiaľ je o rozvinuté i rozvojové krajiny a samozrejme treba tu robiť e, veľké ďalšie kroky ku otvoreniu trhu. Pokiaľ ide o túto vec, spornou otázkou je aj to, že dotácie do polnohospodárstva v Európe, Japonsku a v USA, aj v krajinách OECD celkovo, tieto poklesli relatívne, ale v absolútnych číslach je to na rovnakej úrovni ako predtým. Je to stále ešte asi trikrát viac, než celkovo je objem e, rozvojovej pomoci, ktorá sa každoročne poskytuje. Takže väčšina z týchto dotácií vlastne poškodzuje záujmy farmárov v rozvojových krajinách. A pokiaľ o ďalšie oblasti, kde sa snažíme o pomoc, napríklad obchod, potravinová bezpečnosť, tam vidíme tieto dopady. Ale snažíme sa o dosiahnutie väčšej úrovne koherentnosti. Aby som teda nehovoril príliš dlho, dovolte mi ešte zmierniť sa o agende, ktorá nás čaká po roku 2015. A predpokladám, že po tejto schôdzi budete mať možnosť podrobnejšie sa zoznámiť aj s písanou verziou správy. Takže v rámci OSN sa hovorí o organizovaní diskusí aj v rámci sekretariátu, aj s členskými štátmi. A správa generálneho tajomníka bude prediskutovávaná 18 novembra na malom zhromaždení OSN bude sa vlastne hovoriť o pokroku mileniových rozvojových cieľov MDG a aj o agende 2015. Čiže nechcem predpovedať, o čom sa bude veľmi hovoriť na valnom zhromaždení, ale určite jednou z tém bude aj to, že e, sa musíme venovať otvoreným otázkam, ktoré nám ostávajú nesplnené a treba ich po roku 2015 splniť. Možno sa nám nepodarí splniť úplne všetky ciele, ale určite, povedzme, pokiaľ ide o e, znižovanie chudoby. Tam chceme dosiahnuť aspoň 50% zlepšenie, keď si zoberieme stav proti e, roku 90. Čiže do roku 2015 tiež chceme urobiť pokrok v tomto. Po druhé, samozrejme, pokiaľ ide o rozvoj v oblasti humanitárnej, to je tiež veľmi dôležitý aspekt. A mali by sme samozrejme prehodnotiť aj prínosy toho, že máme tento bod v rámci agendy. A keď sa pozrieme, kam sme dospali v súčasnosti, tak môžeme vás dopovedať, že je dobré, že vlastne máme tú agendu takúto komplexnú. Boli vyjadrené znepokojenia v súvislosti s viacerými jej vecami, ktoré sú implicitne prítomné alebo sú neprítomné. A práve sa hovorí o nedostatku pokroku e, v súvislosti s niektorými otázkami. musíme sa viac zamyslieť nad tým, kde môžeme robiť viac, aby sme e, proste e, vyvážili tie veľké rozdiely, ktoré existujú. Ďalej sa budeme venovať otázkam potravinovej bezpečnosti a výživy a výžive, teda a boju proti hladu a chudobe. Ďalej významná téma klimatické zmeny a udržateľný rozvoj. Samozrejme, že nemôžeme ísť ďalej, než čo nám dovolí príroda a prostredie, životné prostredie. A samozrejme, sú tu aj témy ako zóny konfliktov, otázky mieru. Aj tomu sa budeme venovať. A pri hodnotení toho, čo sa udialo v súvislosti s agendou MDG, ak sa pozrieme na tú deklaráciu, na to vyhlásenie MDG, tak je tu viacero takých aspektov, ktoré súvisia s tým, o čom som práve hovoril. Chcem opäť, ak teda nebude e, nejaký významný dôvod, prečo by sme s týmto nemali súhlasiť, tak by sme mali vlastne tie hodnoty akceptovať. Hovorí sa tu o slobode jednotlivca, o, o napojení na tie výzvy, ktoré som spomínal, solidarita, sa spomína zvládanie globálnych víziev, tolerancia, tam sme sti toho veľa, pod toleranciu ako tému, migrácie, migračné tlaky a tak ďalej. Budeme sa snažiť, aby sme náležite pristupovali aj k hospodárskemu aj sociálnemu vývoju vo svete. Čiže veľká pozornosť sa bude venovať udržateľnosti vývoja z hľadiska splniteľnosti cieľov a bude ťažké si predstaviť nejakú agendu, ktorá sa týka rozvoja bez aspektu udržateľnosti. To tam musí byť obsiahnuté ako jeden z hlavných bodov. Proste rozvoj nemôžeme robiť na úkor prírody, rozvoja a ochrany prírody. Ak povieme udržateľný vývoj je kľúčová vec, tak tým máme na mysli aj to, že po roku 2015 by sme mali mať ozaj agendu globálneho charakteru. Samozrejme, agenda MDG má tento charakter, ale mnohí to interpretujú tak, že je to agenda pre krajiny, pre, e, pre obyvateľov jednotlivých krajín. Ale teraz by sme mali eh, toto ponímať ako globálny, celosvetový aspekt, celú túto agendu, celý ten program pre všetky krajiny, aj bohaté, aj chudobné. A to bude tým pádom vlastne to bude o to náročnejšie. Takže, ak dovolíte, tu vlastne už prichádzam k závere svojho príspevku. Čiže na valnom zhromaždení sa stanoví nová agenda, nový program. Čiže v rámci OSN najprv si to zadefinujeme, ale potom aj smerom von eh, s partnermi OSN a Európska únia určite bude súčasťou tohto nového procesu. Veríme, že to bude agenda efektívna, ambiciozná, ale agenda, ktorá sa bude dať naplniť a samozrejme budeme sa snažiť byť pozitívni. pretože je to v záujme sveta ako takého. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Máme tu štyri žiadosti o slovo. Poprosila by som vás, aby ste boli struční, maximálne trojminútové otázky a poprosím pána Kašmana ako prvého. Ďakujem, pani predsednička. Uh, Budem sa snažiť obmedziť na tie tri minúty. Som spravodajcom Európskeho parlamentu k správe o revízii mileniových cieľov. Ďakujem za to, akým spôsobom a agentúry organizácie OSN a aj Ban Ki-moon realizujú túto prácu a tento záväzok dodatočnej miliardy. Myslím, že to musíme veľmi oceniť. Samozrejme, nie všetky krajiny si ešte splnili všetky svoje úlohy, takže budeme musieť e, aj toto zvážiť. Zajtra sa budeme venovať téme, e, ktorú má na starosti pani Eva Žolia, ktorá veľmi súvisí s našou dnešnou témou. S pomocou rozvojovým krajinám a so správou veci verejných a s daňovou správou, ktorá nie je dobrá v týchto krajinách. Budeme hovoriť tiež o rozvojovej pomoci a o záväzkoch, ktoré z tejto pomoci vyplývajú a je pravda, že boli by sme schopní zdvojnásobniť túto pomoc, ale potrebujeme na to dlhodobé plánovanie. Ja oceňujem prístup po 2015 a dúfam, že keď sa hovorí, že zanalizujeme to, čo sme urobili, tak ja dúfam, že nebude žiadny členský štát EÚ, ktorý ustúpi a urobí krok vzadu. Mali by sme ciele, ktoré boli stanovené v Glen Eagles, tak aby sa potvrdili, ale zároveň, aby sme mali aj jasný harmonogram na plnenie týchto cieľov pre jednotlivých donorov. Všetci by mali jasne publikovať, ak to môžeme tak, svoje účty alebo vyúčtovať, e, zhodnotiť, čo všetko urobili a aby sme vedeli, ako jednotlivé členské štáty plnia svoje záväzky a ak ich neplnia, tak by sme im mali jasne na nich poukázať. Mali by sme využiť všetky možné politické prostriedky presviečania. Ten imič, tá ten obraz tých, eh, ktorí sú v ťažkej situácii, ktorí sú chudobní, ktorí sú na okraji spoločnosti. Aj tieto obrázky alebo fotky by boli ideálnym spôsobom, ako to, prispi- ako to pripomenúť tým krajinám. Ďakujeme a teraz ďalšia rečnička. Ďakujem za vašu prezentáciu, hovorí pani Keller, bolo to veľmi zaujímavé. A do roku 2015 bohužiaľ nedosiahneme mnohé miléniové cieľe, ale musíme myslieť aj na obdobie po roku 2015, ako ste to správne povedali. Ja mám viacero otázok. Poprvé, obvykle nám NGOčky hovoria na to obdobie po 2015, že jedným zo slabých bodov miléniových cieľov je, že sa nestanovuje, akým spôsobom ich dosiahnuť každý ich má dosiahnuť, ako sa mu zachce, ale NGOčky si myslia, že by sa malo viacej nástojiť na tom, ako to urobíme, na to, aby viacej sa zúčastňovala napríklad aj občianská spoločnosť. Pretože jedna vec je, aby sme dosiahli ten miléniový cieľ a druhá vec je, že ho chceme dosiahnuť aj proti záujmu obyvateľstva. A neviem, e, či chceme túto úvahu začleniť aj do tej reflexie po roku 2015. A potom ma tiež trochu znepokojuje, že po roku 2015 alebo do toho obdobia že by sa uvažovalo, no dobre, nedosiahnu sa tieto ciele, alebo niektoré z nich. A teda ambície by sme mali znížiť do budúcnosti, na to neskoršie obdobie. Mali by sme byť menej ambiciozni aby sme si stanovili ľahšie dosiahnutelné cieľa, aby sme takto boli úspešnejší. Myslíte si, že je tu takáto možnosť, že by sa tie ambície znížili? Alebo si myslíte, že je opačný duch v tomto zmysle? A teraz pán Bergman, nech sa páči. Ďakujem. Môžem hovoriť aj po holandsky však. No dobre. Takže som veľmi rád. S veľkou radosťou som si, pán Defos, vypočul vaše expoze a som veľmi rád, že ste povedali, že musíme považovať nad rozvojom ako procesom, ktorý podporuje práva občanov a to vo veľmi širokom zmysle. O toto práve ide. A čiastočne sa to týka aj mileniových cieľov. Ja dúfam, že to budeme môcť prevteliť do našej politiky. Rád by som vás požiadal, keby ste boli explicitnejší, keď spomínate EÚ a jej politiku. Ste tu preto, aby ste nám povedali, čo by sme mali e, robiť. Dajte nám, zadajte nám úlohy. Akým spôsobom to negatívne postihujú napríklad e, pomoc, poľnohospodárska pomoc EÚ, alebo keď hovoríte o obchodnej politike EÚ, akým spôsobom môže táto politika negatívne dopadnúť na rozvojové krajiny a kde nie. Teda inak povedané, kde sú tie silné body a kde sú tie slabé body európskej politiky. Ide o to, aby sme mali koherentnú politiku, aby sme dosiahli miléniové ciele. Mohli by ste nám jasne identifikovať tieto body a o niečo presnejšie moja druhá otázka. Mnohé krajiny, rozvojové krajiny, vidíme tam veľký ekonomický rast v piatich alebo desiatich krajinách Afriky je obrovský ekonomický rast. Myslíte si, že politika EÚ sa adaptuje na tento rýchly ekonomický rast v niektorých krajinách? Myslím na finančné služby, ktoré by sa mali začleniť. Aby tu aj bola možnosť, aby sme sa využili také možnosti, ktoré sú e, pôžičky, úvery a tak ďalej a tak ďalej. To je všetko, čo som asi chcel. Ďakujem pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán Fos, ja vás vítam. a vôbec sa neospravedlňujte za to, že ste dlho hovorili, vôbec nie. To, čo hovoríte, je to, že nedosahujeme miléniové ciele. A ja si myslím, že je dobré, aby sme venovali trochu času tomu, aby sme sa nad tým zamysleli. A to, čo povedal pán Bergman, povedzte nám jasne, čo od nás chcete. Dnes je 10. oktobra a 12. oktobra Európska komisia predloží nové plány pre spoločnú poľnohospodárskú politiku EÚ na obdobie 2013 a neskôr. Možno, keď ste tu teraz, tak nám povedzte konkrétne k tejto kapitole poľnohospodárstvu niečo bližšie. V posledných týždňoch Európsky parlament bojoval, a to veľmi tvrdo, aby vplýval na to, ako bude prispievať EÚ k obchodným rokovaniam v Dohe a boli sme veľmi kritickí k celému tomuto rokovaciemu kolu. Čo nám môžete k tomu povedať? A posledná otázka. Európsky parlament podľa môjho názoru prednedávnom eh, schválil obchodnú stratégiu schválenú komisárom Neuchtom. Je to stratégia 2020 a môžete nám povedať, aké je prepojenie s tou rozvojovou politikou. Ja si myslím, že keď máme dobrú obchodnú politiku, nepotrebujeme špecifickú rozvojovú, ale to sú rôzne názory, ale sú to veci, ktoré sú prepojené a ja by som rada vedela, čo môžeme urobiť, aby sme mali takú obchodnú politiku a rozvojovú politiku, ktoré budú integrované a koherentné. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo komisia. Ale je tu komisia? Voilà. Merci. Pardon, monsieur Rabé. J'avais pas vu le nom. Pán Rabe, nevidela som vaše meno, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme pánovi Vosovi za jeho prezentáciu aj za správu, ktorá je určite jedným zo spôsobov, akým spôsobom OSN vytvára tlak na to, aby sme priniesli výsledky. Niekoľko poznámok. Vieme, čo správa hovorí o, o tom, aby Európska únia splnila svoje vlastné sľuby, ale Napriek tomu by sme chceli zdôrazniť, že tieto európske ciele sú v podstate ešte oveľa, oveľa ambicioznejšie než ostatných čo sa týka celkovo mileniových cieľov, myslím si, že najdôležitejšie je, aby sme teraz urobili všetko preto, aby sme dosiahli čo najviac eh, mileniové cieľe do roku 2015. A preto to aj bolo spomenuté tu na samite MDG minulého roku komisár, predseda komisie Barroso tiež spustil sám túto iniciatívu, podporil, aby sa podporili splnenie milónových cieľov tých, ktorí najviac zaostávajú. Dúfam, že táto iniciatíva priniesie výsledky. Tiež eh, na budúci týždeň komisia pripravuje revíziu svojej vlastnej rozvojovej politiky. To je tzv. Agenda, agenda for Change, teda agenda za zmenu, kde sa má eh, posúdiť dopad eh, rozvojovej spolupráce v dosahovaní milenových cieľov. A napokon v rámci agendy 2015 ďakujem za to, že ste súhlasíte s tými náš, názormi doteraz. A myslím si, že situácia funguje, ale myslím si, že mm, veci bude fungovať aj po prvom. Teraz dávam, ďakujem pekne, hovorí predsedajúca, teraz dávam slovo pánovi Vosovi. Ďakujem pekne za tie podporné slova. Ja sa teda pokúsim e, zodpovedať na väčšinu otázok. Niektoré z nich otáz, týchto otázok sú veľké témy, aby sa dalo tak ľahko zodpovedať. Myslím, že jedna z vecí, ktorá tu bola uvedená, bola otázka e, aby tí, ktorí niečo slúbia, aby aj skutočne splnili svoje sľuby. To je určite ambíciou aj OSN, aj generálny tajomník e, nás žiadal, aby sme teda vytvorili určitý rámec, aj keď nie celkom nejaký rámec, ale v podstate nejaký systém e, zodpovednosti, kde by sme mohli systematicky poukazovať prstom na to, odkiaľ, kde sú nedostatky, kde je nedostatok transparentnosti, z hľadiska záväzkov a niektoré z týchto výsledkov potom budú spustené koncom budúceho týždňa a budú predstavovať e, a to by bola, to vlastne by predstavovalo um, aj aktualizovanie webových stránok, kde by boli vlastne všetko informácie k dispozícii, aké sú záväzky, kde sú nedodržané záväzky, čo ešte treba a tak ďalej. Takže aj vaša podpora tohto úsilia bude veľmi vítaná. Čo sa týka tej otázky pani Kellerovej, pretože niektorí si naozaj myslia, že je to e, príliš orientované na proces, aby som takýmto spôsobom orientovala tú, tú otázku. Plne súhlasím s tým, že existujú tu viaceré e, ciele. My nemusíme sa dívať iba na e, tie celkové len na milenivé ciele, ale bolo by dobre pozrieť sa aj na rôzne také rôzne politiky, aj bilaterálne, ako, aká je ich situácia, čo treba z hľadiska toho, aby sa presne určilo, čo treba ešte urobiť z hľadiska toho, aby došlo k splneniu politik. Súhlasím s tým, že bolo by treba veľkú pozornosť venovať eh, predovšetkým tomu, že akým spôsobom krajiny prispievajú k dosiahnutiu pokroku. Eh, tiež vieme, že Situácia je zložitá v jednotlivých krajinách. Tiež, eh, aj keď sa to, bolo to myslené tým spôsobom, ale keď eh, sme sa pozreli na tie medzinárodné cieľy, tak tiež sa tiež nedajú len tak ľahko uplatňovať na jednotlivé krajiny. Čiže dôležité je aj z hľadiska toho, čo sa deje keď sa pozrieme na oba konce spektra, a keby sa nám podarilo znižiť e, pôrodnosť o 50%, to by bol už veľký, e, veľký výsled, výsledok. Keby sa nám podarilo znižiť um, tú pôrodnosť na nižšie číslo, to by bolo tiež výsledok. Ale keď idete zase do iných krajín, keďže my máme oveľa nižšiu pôrodnosť, tak je to zase ešte oveľa väčšia výzva pre nás, aj keď niektoré tieto ciele by mali byť viac v kontexte, aj by mali byť eh, relatívne k tomu, čo bolo dosiahnuté Myslím si, že určitá flexibilita by tam mala byť eh, Potom vaša ďalšia otázka. Malo by to spomaliť eh, po roku 2015. Samozrejme, že to tam je, ale Takže podstatné je, že musíme sa teda pohnúť ďalej. A čo sa týka agendy po roku 2015, tak tu ide ešte o, oveľa viac, pretože, ako som spomínal, ide tu o to, aby sme hovorili o rôznych veciach, ktoré sú kritické, ktoré kde už teda dosahujú sa určité, určité limity, určité hranice a keď dojde k prekročeniu týchto hraníc, napríklad živo, vlastne životného prostredia a podobne, takže jednoducho už musíme k ním pristúpiť skutočne vážne a chceme zabezpečiť nejakú slušnú budúcnosť. E, takže ale toto všetko si vyžaduje veľmi silnú politickú vôľu samozrejme aj vysokú eh, mieru osvety a túto osvetu musíme šíriť vlastne spoločne, aby sme dosiahli taký vývoj, OK. Ďalej teraz budem pokračovať po anglicky, lebo je to pre mňa jednoduchšie. nemôžem ísť celkom do samotného EÚ, e ale alebo zodpovedať za aj e otázku, to by som si musela pozrieť sám, ale z hľadiska tých víziev, ktoré by stoja pred EÚ, z hľadiska obchodu predovšetkým, až aké keby polnohospodárske dotácie by boli, alebo že či sú polnohospodárske dotácie v EÚ ničivé pre e, farmárov v tretich krajinách. V každom prípade dotácie e, závisia od jednotlivých e, komodít, ale keď dotujete výrobok v jednej časti sveta, tým vlastne vytvárate konkurenciu pre hoci koho ostatného Ehm, prakticky trochu nikalú, pretože je to taká falošná e, hospodárska súťaž potom. Takže potom je tomu, ktorý nemá dotáciu, ťažko sa konkuruje tomu, čo dotáciu má. Takže myslím, že toto je asi to najdôležitejšie z toho a Potom sú tu otázky, ktoré súviseli s, s znižovaním produkcie určitých produktov v niektorých krajinách. Takže teraz otázka je, akým spôsobom e, treba znížiť dotácie e, ako som povedal, je možnosť kompenzovať eh, farmárom nejaké mm, znižené alebo znižené možnosti kon- súťaže, tak potom sú rôzne možnosti podporovať tých farmárov a um, podporovať teda uh, farmárov aj v tých bohatých krajinách, ale zároveň podporovať farmárov v chudobných krajinách. Preto vlastne tá obchodná politika s politikou pre rozvoj musia ísť ruka v ruke, pretože chceme síce otvoriť obchod, ale ten obchod robíme s takými mnohými krajinami sveta, ktoré sú kvázi menej viditeľné. Čiže dôležité je, aby mali silnú produktívnu kapacitu, mali stratégiu, akým spôsobom diverzifikovať výrobok a podobne, aby mohli mať viac z medzinárodného obchodu. A tam by mohla mať rozvojová politika hrať tú dôležitú úlohu. Um, takisto Aid for Trade, to sa spomínalo v posledných rokoch. A keď e, alokujeme Aid for Trade, tak vlastne by to tam mohlo zapadať do tých národných rozvojových stratégií a to potom by pomohlo pomôcť e, využiť kapitál, ktorý je v týchto krajinách. Potom to všetko je v rámci e, obchodných rokovaní. Vykonali sme množstvo rôznych dopadových štúdií a štúdií z hľadiska dopadov bilaterálnych obchodných dohôd alebo multilaterálnych obchodov Ehm, sú tam rôzne krajiny, ktoré sa podarilo na baze týchto zmluv dostať eh, bez eh, colný vstup na, na trhy krajín, ehm, aj pre niektoré napríklad výrobky, ktoré vôbec neprodukujú. Takže kľúčom teda tu je, že obchodná politika a rozvojová politika musia jednoducho ísť ruka v ruke. Takže ak by som teda mal odporúčať eh, niečo, tak by som, tak by som ja, ja ďakujem pekne za túto agendu, ktorá tam je a keď budem mať k dispozícii to, čo pripravíte, potom sa teda na to pozriem. A my tu budeme ešte 12 na otázku, či to bude 12. oktobra, už budem v New Yorku predsedníčka. Ďakujem pekne, pán Vos.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 Alors, nous allons continuer notre... Takže budeme pokračovať v našej schôdzi už viacej ako 60 rokov. E, úrad Organizácie spojených národov na pomoc e, utečencom a palestinským utečencom a pomáhal týmto utečencom nielen v Palestíne, ale aj v Jordánsku a tak ďalej. E, náš parlamentný výbor zorganizoval delegáciu do Gazy a do tejto oblasti, aby sa hodnotil situáciu in situ a aby sme lepšie pochopili účinnosť európskej pomoci. A tam sme skonštatovali, akú obrovskú prácu e, tento úrad vykonáva a ja som bola aj veľmi dojatá. V súčasnosti, keď arabský svet zažíva obrovské požiadavky o demokratizáciu a rovnako je aj na 66. zasadnutí hromadného, valného zhromaženia OSN nastavená téma uznania nezávislého palestinského štátu, tak je tu príležitosť, aby sme e, sa porozprávali s pánom Filipom Grandim, ktorý je generálnym komisárom OSN. My vás vítame a zároveň vítam aj kolegov z výboru AFET, s ktorými e, organizujeme spoločne toto stretnutie a rovnako aj predstavitelia výboru pre rozpočet. Rada by som upresnila, že minulý týždeň výbor pre rozpočet na základe návrhov výborov DV a AFET schválil pozmenujúci návrh Európskeho rozpočtu na rok 2012, aby sme navýšili rozpočtový riadok na o 100 miliónov eur alebo do výšky 100 miliónov eur. Pán Grandy s netrpezlivosťou očakávame vaše informácie o tom, aká je situácia v Gaze a e, v Zajordánsku a aké sú aj perspektívy vývoja tejto situácie na Strednom východe, ako by sme mohli my e, tou humanitárnou pomocou e, odpovedať na túto situáciu a akú úlohu by mohli zohrávať členské štáty a EÚ v tejto oblasti. A dávam vám slovo na 15 minút, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem všetkým, ak dovolíte. Ďakujem, že ste ma dnes večer pozvali. Nie je to poprvýkrát, ale vždy je to dôležitá príležitosť môcť sa stretnúť s predstaviteľmi Európskeho parlamentu, ktorí nás toľko podporujú, aj podporovali za posledné roky. Ak dovolíte na úvod, krátky úvod po anglicky a potom samozrejme budem k dispozícii na to, aby som odpovedala na otázky. Ďakujem. Naposledy som bol v Bruseli asi pred mesiacom. Bol som tu v rámci e, podpisu spoločnej deklarácie e, s pani Cathy Ashton aj, aj s komisárom Fulem na baze čoho sme obnovili našu spoluprácu s Európskou úniou pre ďalšie obdobie troch rokov. Chcel by som teda začať tým, že by som poďakoval Európskemu parlamentu, ktorý bez pochyby umožnil túto spoluprácu, o ktorej ja si myslím, že je absolútne dôležitá z Blízkeho východu. Takže by som vám chcel poďakovať za túto podporu. Dovolte, aby som začal prehľadom tých hlavných oblastí, v ktorých fungujeme. Predovšetkým hľadiska kontextu. Kontext na Blízkom východe bol zadefinovaný e, tými troma faktormi, ktoré už ste tu spomínali. Jedna vec je to, čo sa nazýva arabskou jarou. Druhá vec je veľmi spomalený stagnujúci mierový proces a ďalšia vec je snaha Palestíny byť uznaná ako štát. Arabská jar, ako to už bolo povedané, predstavuje rôzne aspekty, rôzne e, obrazy predstavuje zároveň aj veľké príležitosti, o tom nie je pochyb, ale ako sme všetci videli v Egypte aj v posledných dňoch, predstavuje zároveň aj veľmi vážne výzvy. Ale keď sa pozrieme na z pohľadu e, občanov e, z Blízkeho východu, je to proces, ktorý prináša zároveň veľmi vysokú dynamickú príležitosť. A myslím si, že aj z realistického hľadiska e, ľudia neočakávajú viac, než aj dostanú z tohto procesu, ale je to veľmi všeobecne veľmi pozitívny vývoj. A z pohľadu toho, ako to vidia, by som chcela povedať, že je tam ešte aj 5 miliónov palestinských utečencov, s ktorými vlastne spolupracujeme. Na druhej strane palestinčania náš vnímajú arabskú jar aj v hlbokom kontrakste e, s v súvislosti so stagnáciou politického mier, e, so stagnáciou mierového procesu na Blízkom východe. A možno, že ešte viac tí e, utečenci alebo pol, polovica palestínčanov vníma tu ten, ten, ten kontrast medzi nejakým dynamickým procesom, ktorý prináša obrovské možnosti a stagnujúcim procesom, ktorý z ich pohľadu alebo v ktorom z ich pohľadu medzinárodné spoločenstvo dostatočne veľa neinvestuje, aby um, to k niečomu viedlo. A tento e, kontrast je chvíľami alebo niekedy veľmi dramatický a viedol už rôznym napätiam, ktoré teda, s ktorých sme svedkami v tomto území. Z hľadiska štátnosti palestínčanov alebo snahy o štát, to z pohľadu palestínčanov, oni to vidia realisticky, čiže vedia, že sú tam určité e, obmedzenia ale viete, prezident sa vrátil do Ramalahu ako veľký hrdina, keď prišiel z OSN mm, tom, po tej svojom podprejave v, v, povalnom zhromaždení. Nebudem už sa k tomu ďalej vyjadrovať, eh, len by som chcel doplniť jednu vec, ktorá sa týka štátnosti Palestíny. Dôležité je teda vziať na vedomie, že akýkoľvek bude výsledok tohto procesu, tohto, tohto úsilia, nebude to riešiť otázku palestinských utečencov. Táto otázka sa dá byť riešiť len konkrétnou osobitnou dohodou medzi Izraelom a, a Palestínou o utečencoch. To je dôležité povedať, pretože väčšina utečencov, ako som povedal, aj v tých ťažkých eh, územiach, ako je v Libanone a v Gaze, to, snaž, to znašajú pomerne pozitívne. Oba majú pocit, že možno bude možnosť tú otázku utečencov dať trochu nabok e, bez politického napätia. Ale že z našho pohľadu, našej pohľadu, našej nepolitickej organizácie je dôležité zdôrazniť, že ktorá bude pokračovať a existovať aj ďalej. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme toto uviedli, že to, to bude tu existovať náš úrad v prospech tohto mierového procesu. A teraz, keď sa sústredím na, konkrétnu, na konkrétne naše operácie alebo čo robíme, samozrejme, že aj situácia v Sýrii je mimoriadne komplikovaná. E, viete, aká je situácia v oblasti ľudských práv. Je to varujúce. Avšak musím zdôrazniť, že palestínsky utečenci z väčšej miery sú viac menej neutrálni v tomto konflikte. V podstate to je to, čo vytvára napätie medzi vládou a ľuďmi, ktorí protestujú proti jej politike. Avšak ja vám pripomínam, že existuje asi pol milióna palestinských utečencov v Sýrii, ale určite došlo k tomu, že palestinskí utečenci, tak ako aj ostatná časť populácie, boli e, e, zatiahnutí tiež do tých bojov a vlastne trpeli s týmito protestami a podobne. Boli prípady v Dera, v, južnej časti, ale aj v severnej časti. Najviditeľnejší prípad bol v Lataky, v príbržnom meste, kde agresívna represia vlády e, prakticky sa sústredila na oblasti bolo množstvo utečencov, mnohí z nich odtiaľ zase utiekli a mnohí žiaľ boli zabití. Nepochybujem o tom, že ak táto situácia pretrvávajúceho konfliktu bude pretrvávať, bude sa určite viacej palestínčanov vyskytovať v takýchto e, konfliktoch, pretože palestínsky učečenci žijú e, práve v rôznych okrajových častiach miest a v tých okrajových častiach miest sú práve to sú tie miesta, kde dochádza k najväčším konfliktom, takže myslím si, že to e, je tam musíme teda byť veľmi opat- obozretní a sledovať situáciu, ale musíme vedieť, e, keď sú palestinskí občania alebo utečenci teda predmetom tejto, e, týchto zásahov, bezpečnostných zásahov sírskej vlády. Humanitárna misia OSN, ktorá navštívila Sýriu pred pár týždňami, uviedla, že prakticky tam neexistuje humanitárna kríza, skôr kríza ľudských práv obrovských rozmerov. Aj keď, že vieme, že aj keď naozaj sú tam aj určité humanitárne problémy, ktoré sa snažíme my riešiť, pretože ľudia prichádzajú o prácu, lebo situácia je tam taká, aká je. Snažíme sa teda riešiť tým, že poskytujeme jednoducho hotovosť ľuďom. Mali sme mali nedávnu žiadosť, e, e, žiadali sme o príspevok 8 miliónov dolárov, ktoré sme získali z príspevkov a sme mohli ich poskytnúť, ale oba tiež je, že mohol by tento problém sa rozšíriť ďalej a destabilizovať eh, okolité krajiny, ktoré aj tak sú síce dosť nestabilné, ale ako vieme, všetká situácia je veľmi krehká Palestína je krehká. A časť tejto krehkosti súvisí aj s tým, akých e, podmienkach žijú palestinskí utečenci a tým pádom dochádza k rôznej manipulácii situácie extrémizmu o všeobecnosti využívania alebo vykoristovanie ľudí. Preto musím zdôrazniť, že nedávno sme prostredníctvom e, nástroja stability z Európskej komisie obdržali dôležité financovanie na zlepšenie praco- ži- životných podmienok v Libanone. To je dôležité pre ľudí, hľadiska infraštruktúry, bývania a podobne, ale je to dôležité aj preto, e, že musia sa uskutočňovať aj malé, ale aj veľmi dôležité príspevky eh, Libánčanom. Jordánsko je pravdepodobne najstabilnejšou krajinou z tých, v ktorých pracujeme, ale samozrejme má svoje prvky mm, krehkosti či zraniteľnosti, o ktorých my veľmi dobre vieme a my preto musíme to veľmi obozretne sledovať. Jordánsko je súčasťou tohto procesu stability, cítia sa byť veľmi dôležitou súčasťou mm, zabezpečovaní hraníc, pri zabezpečovaní pitnej vody, otázke budúcnosti Jeruzalému a podobne. Takisto aj dosť veľa Izraelčanov žijú, žije v Jordánsku ehm, my sme takisto najväčším, druhým najväčším zamestnávateľom um, palestínčanov v Jordánsku. Zamestnáme asi 7 tisíc palestínčanov a e, vysoká predstaviteľka Kathy Ashton pozvala našu organizáciu, aby bola súčasťou tej task, task force, ktorý budeme pre, pre, pre Jordánsko a my sme veľmi spokojní e, s tým, že sme dostali túto úlohu že môžeme tvoriť veľmi dôležitú eh, alebo podporovať veľmi dôležitú časť jordánskej populácie. keď som sa vrátil späť do, keď sa vrátil prezident do Ramalahu, pričom získal veľké, veľkú podporu svojho, svojho obyvateľstva, avšak išlo do veľkého rizika, pretože nech sa udeje čokoľvek, tak ak teda jeho úsilie vedie, povedie k nejakému neúspechu, neúspechu, tak to môže spustiť nepokoje. Pretože nedávne stanovisko či rozhodnutie izraelskej vlády, a izraelských úradov ďalej pokračovať s osídlovaním, e, osídlovaním o ďalších 11 tisíc a výstavbu 11 tisíc domov, tak informácie, ktoré boli zverejnené, boli také, že ľudia v tých e, ľudia v tých um, sídlach tých osadách izraelských sú jednoducho ozbrojení a Takisto došlo k veľkým búraniam alebo demoláciám na domoch. Ehm, takže všetko toto predstavuje ehm, veľmi vys- vysoké napätie a situácia je tam už aj tak taká napätá, že čokoľvek, čo sa udeje, môže viesť k nejakej eskalácii z problémov. Takže musia vedieť aj palestínčania, aká je ich úla, aby situácia bola čo najstabilnejšia, rovnako ako Izraelčania. Ďalej, čo sa týka pásma Gazy, blokádu, ktorú tam uplatňuje izraelská vláda od roku 2007, tá bola mierne uvoľnená Začali sa tam implementovať viaceré projekty, rekonstrukčné projekty, ale blokáda naďalej existuje a myslím si, že je dôležité. Ja viem, že aj parlament sa snažil pripomenúť každému, že je to proti um, ľudským právam a jednoducho malo by to byť zastavené. Tu mali by sme neustále tlačiť na tú izraelskú vládu, aby pretože tam musia zabezpečiť eh, stavebný materiál na množstvo rekonstrukčných prác, ku ktorým musia dôjsť eh, pásme gazy, pretože rekonštrukcia je dôležitá, lebo je, prináša aj zamestnanosť samozrejme. Ehm Ehm, je tam nezamestnanosť v pásme gazy 33%, čo je určite jedna z najvyšších vo svete a neschopnosť gazy exportovať do Izraelu eh, a do, na západný breh eh, Jordánu, čo je, sú pre nich hlavným trhom, tak to znamená, že súkromný sektor vlastne môže obchodovať eh, cez tunely, čiže cez čierne možnosti alebo nelegálne možnosti. A takisto potom nie je možné Čiže celá tá, tá ekonomika, ktorá vlastne je v tej pásme Gaze, je buď e, umelá ekonomika, to znamená, že výplaty sú zo zdrojov OSN alebo zo zdrojov EÚ, alebo čierna ekonomika. E, takže po štyroch rokoch do blokády to je proste všetko úplne e, zastavené takisto aj mechanizmy na zlepšovanie projektov. E, my o nich diskutujeme aj s Izraelčanmi, akým spôsobom to môžeme zlepšiť, tak aby sme mohli uvoľniť a urýchliť e, rekonstrukčné práce, pretože inak, keď to bude teda pridlho, tak to všetko spomalí. Ja tiež e, počúvam že ešte UNRWA tam bude musieť fungovať to dosť dlhú dobu. Samozrejme, že toto všetko je drahé pre medzárodné spoločenstvo. Je to pravda, keď dáte dokopy všetky peniaze, ktoré máme k dispozícii, hneď sa dostanete na e, asi na miliardu eur ročne, ktorú máme. To je náklad na e, udržanie našej organizácie pri živote ale chcel by som povedať, že by toto nemalo vidieť len ako náklad na operáciu, ale to je náklad za najväčšiu politické zlyhanie. daňových poplatníkov v Európskej únii, v Severnej Amerike a tak ďalej, ktorí za to platia. a takisto aj v otázke stagnujúceho mírového procesu. My sa snažíme byť samozrejme čo najviac nákladovo efektívni, to znamená, že vedieme dialog aj s európskymi zástupcami priamo v teréne a snažíme sa teda rozšíriť eh, zdieľanie záťaže. Mali sme niektoré úspechy s arabskými donormi. Sábská Arábia bola tohto roku tretím najväčším donorom pre rozpočet e, UNRWA, takže máme určitú podporu, ale podporu, potrebujeme európsku podporu aj podporu vášho parlamentu, pretože ľudia tam trpia a samozrejme, že aj e, UNRWA má, je predmetom kritiky a sú, pretože mnohí ľudia chcú vlastne destabilizovať UNRWA. Máme rôzne zdroje financovania, momentálne najväčší e, problém máme teraz momentálne v Gaze. My sme s tým problém predtým nemali. E, náš, e, teda ten post, tie, tie naše naliehavé kanály, e, kde poskytujeme potraviny a podobne, ten momentálne e, je dosť peňa, bez peňazí, ale podstatné pre nás je, aby sme dokončili rok tak, aby sme mali dostatok peňazí a mohli sme vyplatiť mzdy lekárom, lekárom, e, s, e, učiteľom a všetkým tým, ktorým my platíme. Čiže naše mzdy mzdy, ktoré my vyplácame, e, sú vypočítané na báze priemeru v hostiteľskej krajine a teda všetkých tých krajinách, e, keďže je situácia taká, aká je, tak sa zvyšujú mzdy vo verejnom sektore a to my musíme e, zvažiť, čiže máme teraz prakticky obrovský tlak na rozpočet, ale keď nezvýšime tie výplaty, tak dojde k nepokojom Takže musíme brať do úvahy aj tento kontakt, že tých štátnych zamestnancov tam je asi 30 tisíc, takže to si vyžaduje veľké náklady naozaj. Ale snažíme sa hľadať pozitívnu odozvu aj zo strany európskej inštitúcií v tomto smere. Pokračujte financie a podporu. Spoločná deklarácia, ktorú som podpísal s pani Katy Ashton a Ashtonová s pánom Filam asi pred mesiacov, to má vlastne posilniť aj tú našu základnú filozofiu prístupu ku financovaniu, čiže zo 66 na 80 miliónov eur ročne. Momentálne eh, ešte rokujeme o výnimočnom ďalšom navýšení za tento rok a verím, že sa nám to podarí do konca roka dotiahnuť úspešne, tu je to hlavné financovanie. A sme si vedomi aj úsilia parlamentu v snahe zachovať podporu palestíncom všeobecne, nielen na úrovni ako UNRA. A je veľmi dôležité, aby aj toto sa naplnilo úspešne, lebo keď sú tu aj iní darcovia, napríklad USA, aj keď nie až tak veľmi pre UNRWA, ale podporujú palestinské orgány, palestinskú samozprávu. Čiže je dôležité, aby aj UNRWA vo vzťahu ku tej európskej pomoci, aby to bolo vyvážené. Chcel by som pripomenúť taktiež, že palestínsky utečenci, teda nielen palestínčania, ale utečenci z Palestíny, sú vlastne tiež súčasťou vašich správ a rezolúcií, aj pokiaľ ide o politiku južného susedstva, alebo pokiaľ ide o viadročný finančný rámec eh, od roku 2014. Čiže áno, viac prostriedkov sa uberá týmto smerom na juh Stredomoria, ale áno, bude to fajn v Líbii, Egypte, Tunesku a, in, Tunesku a inde, ale preto práve hovorím, že som rád, že asi budeme spolu súčasťou tej pracovnej skupiny Task Force v Jordánsku. A je to v tomto kontexte dôležité. Na záver by som ešte chcel pripomenúť, že 5 miliónov, alebo temer 5 miliónov utečencov, to je ozaj na Strednom východe veľa voličov. Majú pocit, že sú izolovaní a že tri generácie vlastne nikto nerieši ich problémy. UNRA je jeden z tých jedným, je jedným z tých znakov, že medzinárodné spoločenstvo nezabudlo na túto dôležitú skupinu občanov a preto nás podporujú. My pre nich organizujeme na marec 2012 19. 20. spolu s Európskou úniou e, podujatie tu v Bruseli a chceme práve poukázať, e, čo robíme a chceme ukázať partnerstvo s európskymi inštitúciami, ale bude to samozrejme otvorené aj pre iných aktérov, na medzinárodnej úrovni. Myslím, že to bude dobrá príležitosť a verím, že teda čo najviac poslancov Európskeho parlamentu bude prítomných, aby nás mohlo podporiť na týchto podujatiach. Takže, pani predsednička, tým som dospel k záveru svojej prezentácie a ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma tak trpezlivo počúvali. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo poslancom, ale veľmi stručne. Pán Deva, nech sa páči. Thank you, madam. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem za veľmi peknú prednášku pána Grandiho. Všimol som si, že jedna z otázok a jeden z problémov v palestínskom regióne je voda. A hlavne pitná voda. Mohli by sme zvýšiť náš príspevok, pokiaľ ide o poskytovanie väčšieho objemu čistej pitnej vody, hlavne deťom. Ide tu hlavne o podporu detí z hľadiska psychosociálnej traumy, ktorú zažívajú tie deti. Aj v dôsledku toho násilia, ktoré sa tam deje, to je priam endemické v danom regióne. Mal by som ešte jednu otázku do istej miery. Takto. Počul som správne, keď ste povedali, že teraz vlastne tí, e, ktorí vlastne sa tam usadili, tí noví, e, v tých nových oblastiach, že sú ozbrojení, tí noví osadníci. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Tebe. Slovo má pán Weigl. Ďakujem za slovo. Pán Grandy Vždy s veľkou radosťou si vypočujem správy vašej organizácie, podobne ako aj keď vystúpil váš predchodca. Aj pri tejto príležitosti skutočne e, s veľkou úctou sme si vypočuli vaše názory, pretože UNURA zohráva nesmierne významnú úlohu a chceme vysloviť ocenenie tomu, čo robíte. UNVRA určite je veľmi významný politický hráč na Strednom východe, nie len z hľadiska humanitárneho, nie je to len humanitárna organizácia, či, to, či si to pripustíme alebo nie. Preto som veľmi pozorne načúval, e, keď ste spomínali fakty e, v dnešnom vašom vystúpení. Chcel by som počiarknúť to, čo ste spomínali e, v súvislosti s pásom gazy. Je úžasné, ako vlastne v takých priam nemožných podmienkach a okolnostiach vlastne budujete to, aby ľudia si vážili sami viac seba. A treba, e, keď sa organizovali letné hry pre deti a tak ďalej, je to fantastické, že robíte takúto prácu a sme na vás hrdí. A zda by som si dovolil doplniť jednu vetu, možno to bude troška znieť provokatívne, ale aj tak si to dovolím. Bolo by dobré, keby sa spolu s tými palestinskými deťmi hrali aj izraelské deti. Keby sa hrali spolu s deťmi z Gazy. To by bolo dobré pre budúcnosť. Bolo by to ako znak nádeje Takže rád by som sa pripojil k tomu, čo ste povedali aj vy, že teda dúfame, že tam budete v, tej, v tejto zóne e, ešte nejaký čas a úspešne sa vám podarí naplniť vaše poslanie. Ale situácia nie vyzerá veľmi slubne. A čo ste povedali, 4 47-percentný nárast eh, demolícií domov. To je príliš veľa. Je to škandál a nemôžeme to pokladať za normálnu situáciu. A to isté platí o blokáde gazy. Blokáda gazy je nehumánna, protizákonná. Je to proti medzinárodnému právu. A je to aj proti zdravému úsudku. Je to nehoráznosť. A mali by sme robiť to, čo sa píše v jednej malej knižočke. A súhlasím, že by sme proste nemali túto vec brať ako normálnu, to, čo sa tam deje. Tým ukončím svoj príspevok, pretože pani predsednička na mňa pozera veľmi kritickými očami. Takže ďakujem vám ešte raz, pán Grandy, že ste prišli medzi nás a vždy vás v tomto výbore radi uvidíme aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Bajgl. A teraz má slovo pán Derosa, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a taktiež ďakujem pánovi Grandimu za to, že prišiel medzi nás a prehovoril. Myslím, že úloha e, spolupráce medzi UNRA a Európskym parlamentom je veľmi dôležitá. Isté UNRA je práve e, veľmi významným aktérom v danej zóne, pokiaľ ide o vzdelávanie, pomoc utečencom a tak ďalej. Proste e, je tam ozaj tá úloha UNRA výnimočná a určite si zaslúži UNRA našu širokú podporu. Pokiaľ ide o zachovanie kredibility organizácie UNRA, to je nesmierne dôležité v danom regióne a preto je potrebné, aby UNRA mala dostatok prostriedkov na vykonávanie svojej práce. Práve minulý týždeň sme sa v parlamente venovali aj pokiaľ ide o aktivity súvisiace s gázou a aké sú tu vyhliadky na nastávajúce mesiace, e, mesiace v súvislosti s nedostatkami, nedostatkom prostriedkov. Chýba 36 miliónov a oproti tomu, čo sa plánovalo, že bude. Je tam 220 tisíc dedí, ktoré vlastne nedostáva dostatok potravín, e, niektoré zdravotné programy sa pozastavia, asi 600 tisíc utečencov nedostane vlastne tie dávky potravín, ktoré by, na ktoré by mali nárok e, počas e, niekoľkých mesiacov. Takže e, aj EU, aj UNRA práve musia a vlastne preto sa aj dohodli, že sa zvýšia príspevky zo 66 miliónov až na úroveň 100 miliónov. A je veľmi dôležité, aby nám bolo jasné, aké sú skutočné potreby, aby sme ich dokázali aj naplniť. Ďakujem. Ďakujem a teraz ešte pani Gres na poslednú otázku. Ďakujem veľmi stručne. Ak mám správne informácie, dnes sa koná schôdza Rada ministrov zahraničných vecí v Bruseli a na programe je aj Palestína. A ak mám správne informácie, neexistuje konsenzus medzi európskymi ministrami k tejto téme. Eh, hlavne úloha holandského ministra je zaujímavá. A otázka je, čo vy viete o tejto schôdzi a aká je situácia. Ďakujem. Ešte dám slovo Európskej komisii. Pani Kams, mám správne meno? Kams. Áno, my e, si vždy veľmi radi vypočujeme pána Grandyho, keď vysvetľuje tieto veci, ktoré sa týkajú problémov, lebo aj my sa snažíme proste zadefinovať z hľadiska rozpočtu e, jednotlivých aktérov a potreby. Samozrejme, nie je tu len UNRA, ale aj palestínska samozpráva. Čiže vlastne vždy sa snažíme vlastne troška tlačiť na e, parlament, aby sme aj ten plánovaný rozpočet dostali do určitej správnej perspektívy. Takže my sa vždy snažíme nájsť nejaký kompromis. Žiaľ, máme len určitý objem peňazí a to je tá ťažká situácia, ktorú musíme riešiť. Ale ešte raz chcem poďakovať pánovi Grandimu za veľmi jasné expoze a vysvetlenie situácie v praxi. Ďakujem. V poriadku. Ešte pani Sabeva, aj vy chcete sa vyjadriť, áno? Nie? Dobre. Takže pán Grandy môže odpovedať na všetky tieto otázky. Ďakujem. Môžem to robiť dosť rýchlo. A zda najzložitejšia otázka je od pani Gress. Ako som už povedal, samozrejme UNRA je významný hráč, ako bolo povedané, ale samozrejme naša úloha je predovšetkým humanitárna. Poskytujeme služby a nezasahujeme do politických diskusí, ale keď poviem, že čo očakávame od politických aktérov, aby konali rozhodnejšie, aby sa rozbehol opäť mierový proces a aby sa dospelo k pozitívnemu záveru. Myslím, že nakoniec očakávame, že sa na stôl, na rokovací stôl dostane otázka utečencov. A v podstate, aby sa to riešilo tak, že sa uzná aj to, že tí utečenci majú aj určité ašpirácie, že tam nie sú len politické záujmy politických aktérov. Hej? Možno to znie utopisticky, ale možno troška menej e, utopisticky po tom, čo sa rozbehla arabská jar. Teraz už nikto nemôže ignorovať to, čo ľudia chcú. Ani to, čo chcú palestínci alebo palestínsky utečenci. Samozrejme, neočakávam, že na e, Rade ministrov zahraničia EÚ sa hneď dospeje k nejakému rozhodnutiu v tomto smere, ale je tu obrovská príležitosť, aby vlastne aj palestinci zohrali významnejšiu rolu. Hej? Vlastne dôležité, aby sa zachoval ten priestor kredibility, ktorý UNRWA má. A vlastne máme tu priestor a veľkú príležitosť, kde môžeme aktívne zasiahnuť. Je jasné, že mier e, sa môže urobiť len, alebo dosiahnuť len v praxi. A treba samozrejme aj tlačiť na jednotlivé strany. A proste ide o to, aby sa situácia nezhoršovala pre ľudí, ktorí tam žijú priamo, aby to nebolo pre vás ešte e, nákladnejšie, aby ste aj cestou nás a cestou palestinských e, orgánov proste len proste nemali len väčšie starosti a väčšie prostriedky, ktoré do toho vkladáte. Pokiaľ ide o vodu, a to, čo hovoril pán Deva, áno, je to vážna vec a to súvisí aj s infraštruktúrou v utečeneckých táboroch. Jedna tretina palestíncov žije v takýchto táboroch. Áno, zasahujeme aj v Gaze, aj v Lebatone, ale hlavne v Gaze, pokiaľ tam zasahujeme na alebo intervenujeme, lepšie povedané, s cieľom zlepšiť situáciu s vodou. Ale problém s celkovou e, infraštruktúrou, tam dochádza k jej zhoršovaniu v dôsledku blokády. A palestinci sú marginalizovaní práve v dôsledku tej politiky, ktorá sa uplatňuje v Libanuje voči e, utečencom. Takže je dôležité, aby aj oni mali viac práv, aby im boli tieto práva priznané a potom, aby aj mohli e, využívať lepšie infraštruktúru ako bežné obyvateľstvo. A tá situácia v súčasnosti nie je takou, ktorá by to umožňovala. Sociálne problémy, áno, hlavne v Gáze. Tam deti hrozne trpeli nielen z hľadiska izolácie v dôsledku blokády, ale sú tam aj tie vojenské nájazdy, ktoré sa deje často. Z hľadiska toho kontextu vieme, o čo ide. A preto je veľmi dôležité, aby bolo možné pracovať aj z hľadiska psychosociálnej intervencie. A to sme začali už pred niekoľkými rokmi. Žiaľ, tieto intervencie sú práve tie, ktoré sú nedostatočne financované, ako tu už bolo poukázané. Tých 36 miliónov nám chýba v Gáze a vyzerá to, že budeme musieť e, zrušiť alebo pozastaviť aj program duševného zdravia pre deti. A to určite bude na úkor ich vývoja. A na, pokiaľ ide o prostriedky pre gazu, žiaľ teda to, čo sme vyrokovali z EÚ nedávno, to je vlastne len podpora nášho základného rozpočtu, čiže školy, zdravotné služby, kliniky, odburávanie biedy a tak ďalej. To, o čom hovoríte vy v Gaze, to je to, čo my nazývame mimoriadný humanitárny program alebo osobitný e, humanitárny program, program. To je len na obdobie, kým trvá blokáda. Čiže rozdávanie potravy, e, strava do škôl, vytváranie pracovných príležitostí a tak ďalej. Čiže tam ďalšie prostriedky nebudú plynúť v dôsledku spoločnej deklarácie. Čiže aj ECHO podporuje e, finančne túto, tento región, ale aj tam dochádza k značnému priškrteniu rozpočtu. Takže musím povedať, že Európska komisia veľmi podporuje našu činnosť, ale aj vieme, že aj komisia je finančne e, obmedzená v tomto, koľko môže poskytnúť za svojho rozpočtu, aby nám pomohla v Gáze predovšetkým. A ďakujem vám všetkým za vyjadrenia podpory našej činnosti. Ďakujem pekne, Grandy. Naozaj veľká vďaka veľmi vrúcne za vaše veľmi jasné dôležité posolstvo, ktoré bolo zároveň zaujímavé. Ako viete, Európsky parlament podporuje a aj naďalej bude podporovať významnú prácu vašej organizácie. Dúfame, že sa čoskoro stretneme na pôde našej inštitúcie a dúfajme, že to, čo hovoril pán Weigl, že palestínske a izraelské deti budú môcť niekedy spolu e, sa hrať. Ja si myslím, že by to bolo skutočne vyústením tých dlhých rokov práce, ktorej sa venujete vy aj my. Donc la réunion... Takže uzatváram schôdzu. Schôdza koordinátorov začína zajtra o 9. ráne a o 10. bude pokračovať schôdza výboru DV v tejto istej sále.